Thank you very much everybody for starting early this morning. Ďakujem pekne kolegovia, že ste prišli takto skoro. Good morning. Thank you very much. Takže ešte raz ďakujem, že ste prišli včas a ja už o 5 ráno som si dneska ten hlasovací oznam pozerala, takže mala by som byť dobre pripravená. Začneme teda s prvým hlasovaním. To je ten eh, európsky eh, semester, jednotné eh, hlasovanie. Takto 164 začíname s tým. Hlasovanie po častiach, prvá časť to je za, proti, kto sa držal, Druhá časť, to je za, proti, zdržal sa, odpadáva. 165 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, kompromis prijatý. 166 za, bloko, hlasujeme teda unblock eh, eh, až do 170 za, proti, zdržali sa, prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, odpadáva za, proti, zdržali sa, odpadáva. To bola 172. Kompromis 10 za, v dvoch, dvoch častiach e, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. A to si overíme elektronicky. Ďakujem. To bolo ukončené. Máme tu príliš veľa hlasovacích e, hlasujúcich poslancov z EPP. Okay. Okay. It was clearly... Ďakujem. Everybody's voted. Hlasovali všetci jasne prijaté. Uzatvoríme to hlasovanie, ale bolo to jednoznačne prijaté. Idem asi príliš rýchlo na ten e, preklad číslo. Ale mám ísť rýchlo? Dobre. Budem sa pozerať na tých kľúčových partnerov. Takže 1,74 za, proti, držali sa, prijaté. 1,75 za, proti, držali sa, prijaté. 176 za, pro, pardon, za, ešte stále za, proti, Želi sa prijaté. 1,7. Pardon, pardon, zamietnuté. 1,77. Za. Proti. držali sa. Prijaté. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5. Dve časti. Prvá časť za. Proti zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, odpadáva. 33, tam máme ústny pozorovací návrh, sa nemýlim. Dita, chcete to predstaviť, prečítať? Či už je to napísané vlastne? V tom prípade môžeme o tom hlasovať. Čiže s ústnym pozmeňovacím návrhom, pokiaľ je niekto, pokiaľ nie je niekto proti, je niekto proti tomuto predloženiu ústneho pozmeňovacieho návrha? Nie návrhu. Nie, takže budeme hlasovať s týmto znením, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté s tým pozmeňovacím návrhom ústnym. Ďalej. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7, prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, tiež prijaté obidve časti tohto kompromisného návrhu sú teda prijaté. Okay. Page 6. Uh, power... Stále 6, 44. Za, proti, zdržali sa, odpadáva. 45 za, proti, drž, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, ešte raz, prepáčte, 46 za, proti, to si overíme. That's amendment 46. 46. Otváram hlasovanie. Ešte dvaja by mali hlasovať. Ešte jeden. Koniec hlasovania. E, zamietnuté. V pomere 21 proti, 16 za, 1 sa zdržal. 47 za, proti zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 51, teda pardon, návrh 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 53 za, proti, to si musíme overiť. To je návrh číslo 53. Ešte dvaja, aby mohli hlasovať. Dobre. Tie zamietnuté. 54 za. Proti. Rovnaká väčšina. Zamietnuté 55 za. Proti. Rovnaká väčšina. Zamietnuté 56 za proti, prijaté. 178 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 179 <clears throat> to pridávame k tomu, k tej deviatke za, proti, zdržali sa prijaté, 180 za, proti, zdržali sa prijaté, 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti, pálen šiba za, teraz proti, overíme si to, respektíve bolo to zamietnuté, respektíve sa preto len overíme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Š 66 za, proti, zdržali sa, prijaté, pardon, zamietnuté, veľká väčšina, 67 to padlo, že teda kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82, pardon, 80, 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 za, op, pardon, kompromis 20 som preskočila, za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 91 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 93 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 94 za, proti. To si overíme. zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť tohto kompromisu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 za, proti, zdržali sa. To, to si radšej overme. 103. Takže bolo to prijaté. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 105 za, o tom budeme hlasovať, 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté 107 za, proti, zdržali sa prijaté 108 s e, ústnym pozvaným návrhom za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 109 za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť 109 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. prijaté. 15 kompromisný návrh, je za, proti, zdržali sa, prijaté. 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 181 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7, 18 povedala Cenička ale myslela 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 teraz za, proti, zdržali sa, prijatý. 126 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 130 za, proti, zdržali sa, zametom je 131 za, pardon, či to si overíme, otvoríme si tú predchádzajúcu vec. 130 si teda overujeme. Konec hlasovania, návrh zamietnutý 131 za, proti, držali sa, pri, pardon, zamietnuté 132 to odpadáva. 133 za. Pardon, 135 za, proti, zdržali sa. 136 za, proti, zdržali sa. Tento zamietnutý sme predtým prijatý. 137 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 137. 137. Ešte raz to môžeme odhlasovať. Za 137. Proti 137. Kto sa zdržal? Návrh zamietnutý. 138. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 139. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 140. Môžeme tieto spraviť unblock, ale asi niekto bude proti, nie? To 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 141 za, proti, zdržali sa, prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, prijaté 143 za, proti, zdržali sa, prijaté 144 za, proti, zdržali sa, prijaté 145 za, proti, zdržali sa, prijaté 146 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 147 za, proti, zdržali sa, prijaté 148 za, proti, zdržali sa, prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 150 za, proti, zdr... Pardon, to si overujeme. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. 153 za, proti, zdržali sa, prijaté. 154 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 159 za, proti, zdržali sa, prijaté. 160 za, proti, zdržali sa prijaté 161 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz e, citácie jednotka za, proti, zdržali sa, to odpadáva 162 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, zdržali sa, prijaté 5 za, proti, to si overíme. Uzatvoríme to. Návrh zamietnutý. Prepač, Pascal, je mi to lúto. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, ale spýtu to si ešte overíme. zamietnuté. 10 za, proti, držali sa, zamietnuté 11 za, proti. Jedenáct za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, teda hlasujeme po častiach za, po, proti, zdržali sa, časť prvá prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, druhá časť prijatá, návrh 18 za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, to si overíme. E, príliš veľa ľudí hlasuje za EPP o jedného. Ďakujem. Konec hlasovania. Zamietnuté. 20. Technická oprava. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 21. Za. Proti. Proti. Pardon, zdržali sa. Zamietnuté. 22. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 23. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďakujem pekne. A teraz konečné hlasovanie o správe v tomto znení. Hlasovali ste za. Ďakujem pekne. Roll thank you. I just think there's a little... Dobre, ďakujem. Trošku si tu... Ešte niekto tu má zasunutú uh, hlasovaciu kartičku a nehlasoval? Končím hlasovanie. Sorry, I have to, because there was one SMD at the last minute. Sorry, at the last minute. Na poslednú chvíľu tam... No, takže zapakujeme. Takže hlasujte. Možno jedna z karta SAD je tam naviac nedobrá v poriadku. Ešte dve, dvaja. Dobre, hotovo. Koniec. Takže schválené 31 hlasom e, proti trom a 4 sa zdržali. Takže ďakujem veľmi pekne, bol to dosť komplikovaný e, hlasovací zoznam. A teraz Would you, um, would, okay. And, and the rapporteur is just congratulating and thanking. Dobre, takže chcem samozrejme zablážovať všetkým a poďakovať za obrovskú vynaloženú prácu. Thank you.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 Takže ukončí sa malské tlmočenie, pretože nie je dosť tlmočníkov, ktorí by mohli nahradiť. Dúfam, že sa tlmočník bude čoskoro cítiť lepšie, takže prajeme skoré uzdravenie. No a teraz tu budeme hlasovať o tom mandáte na otvorenie trialógu. To je jedin, jednotné, jedno hlasovanie. Aby to bolo úplne jasné, nie je možné teraz akokoľvek meniť znenie toho, čo bolo schválené. E, či toto je len mandát na otvorenie trialógu na základe toho, na čom sme sa dohodli. Určite sa to ku nám po trialógu vráti. Andra Šváb má slovo. Myslím, že to je na potvrdenie, čo ste práve povedali. Myslím, že tie myšlienky, že jeden, ktoré tu vysvetlil jeden poslanec našej skupiny, by mali byť zobrané do úvahy. Eh, ale toto je vlastne mandát na prvé čítanie. Sorry, it's a, uh, yeah. Áno, nie, zdržali sa, tak toto bude zahlasované, zaznamenané, čiže otvorení eh, rokovaní v dialogu, mandát na otvorenie rokovaní. Ďakujem pekne. Ešte štyri aby mali zahlasovať. Ešte jeden. Končím hlasovanie. Uh, mandát bol udelený 35 proti 3. Blahoželáme a držíme palce spravodajcovi, tým spravodajcom. No a teraz e, prejdeme k správe pána De Jonga z vlastnej iniciatívy Európska platforma na posilnenie spolupráce v prevencii a odradzovaní nedeklarovanej práce. Mm, moje tempo vám vyhovuje všetkým, je to v poriadku, ďakujem. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Preveríme. Oj. Two more people to vote. Ešte dvaja, prosím, zahlasujte. Dobre, dobre. Ešte dvaja. Is carried by. Schválené. O dva hlasy to prešlo. 62. Plus ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme si. Traja ešte nehlasovali, ale majú zasunutú kartičku. Končím hlasovanie. Schválené. Takže ústny návrh prešiel a to sa týka teda celého textu. 12. Aby sa dobojilo na úrovni únie. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 53, 63. Za, proti, zamietnuté. 13. Za, proti. Takže nie.

66 was adopted. 66 bolo prijaté. Takže 65 padá. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 71 sa nehlasuje, 72 za, proti, zdržali sa, schválené 73 za, takže 73 padá, 75. 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa schválené. 14 za, nie, 14 padá. 78 za, proti, zdržali sa prijaté 79. Preveríme si 78. Was adopted. Bolo to schválené. Ale preveríme si to. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, Preveríme. 83. Okay, it's adopted. Prijaté. 84. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, tento padá, dobre. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté 89 za, proti, myslím, že to padá, ale preveríme si. A pomalu. False. Uh, Zamietnuté. 90 s ústnym pozmeňovacím návrhom. You vote the whole amendment with the oral amendment. Dobre, takže kto je za? Proti? Zdržali sa, preveríme. So this is amendment. Takže pozmeňovací návrh 90 e, s ústnym pozmeňovacím návrhom. Pa, zavietnuté 91 za, proti zdržali sa, padá. 16 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 95 za, proti, 94 si chcete preveriť, dobre? That is carried. No, Sorry, that... Schválené, to je schválené. Ďakujem. Schválené. 95 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 17 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 96 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 97 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme. Chcete si to preveriť? Dobre, preveríme. Go. Falls. Thank you. Zamietnuté 98 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 18 a 99 za, proti, zdržali sa prijaté 100 za, proti, zdržali sa mm, zamietnuté 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté 20 za, proti, myslím, že toto prešlo, ale preveríme si, 20. Thank you, it's Karen. Ďakujem, schválené. Je na 03 za, proti, držali sa zamietnuté 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 21 stiahnutá, 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 22 za, proti, preveríme, 22 si preveríme. 22. Carried. Schválené. 106 ten padá. Sto sedem za, proti, zdržali sa zamietnuté 109 za, proti, zdržali sa zamietnuté 110 za, proti, zdržali sa 110, 110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 Takže, dobre. Vrátime sa k 109. 109 Maria Grapini. Kto je za? Proti? Zdržali sa mm, zamietnuté 110. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 111. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 23. Za? Proti?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 116. One, six. Thank you. Has carried by one vote. Takže to prešlo jeden hlas. 24. Za, proti, zdržali sa, prijaté 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, schválené 3 za, proti, preveríme. Carried. Um, schválené, 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa, I think I want to check that. Takže to si preveríme. Prijaté. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Výborne. 32. Za, proti, zdržali sa, prijaté 33. S ústnym pozmeňovacím návrhom Maria Grapiny budeme hlasovať o celom naraz za, proti, zdržali sa, zamietnuté 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 35 e, za, proti, no preveríme si to. false. Zamietnuté. 36. Za, proti, zdržali sa schválené 37 za, proti, zdržali sa schválené 38 za, proti, zdržali sa schválené 39 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 40 za, proti 40, preveríme. Je to schválené. 41 padá. 5 tiež. 42 budeme hlasovať. E, za, proti, zdržali sa schválené 43. Za, proti, zdržali sa, schválené 44 za, proti, zdržali sa, schválené 6 za, Šesť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, preveríme. Carried. Prijaté. 46. Okrem no, teda, e, za, proti, zdržali sa. Prijaté. 47 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 48 za, proti. Preveríme. prijaté. 49 za, proti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, preveríme. Je to zamietnuté. Sedem Za, proti, zdržali sa, prijaté 51 za, proti, zdržali sa, prijaté 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 53 za, proti, zamietnuté, zdržal sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté 57 za, pros, uh, ústny pozmeňovací za, proti, zdržali sa zamietnuté 9 a 58 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté, to teda, je pardon, schválené, 59 za, proti, zdržali sa schválené 60 a 10 zároveň sú rovnaké, takže o nich spoločne za proti Preveríme to. Pozmeňovací 10 až 6 dohromady, ešte 4. Koniec hlasovania. Schválené o dva hlasy. 11 za, proti. Preveríme. 11. Zamietnuté. 61. Za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz hlasujeme o celkovej správe menovité hlasovanie. Okay, close the vote. Končím hlasovanie. Ďakujem pekne. A 23 e, za, 14 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujeme veľmi pekne spravodajcovi. Okay, and our final Predovšetkým by som chcel zablahoželať všetkým spravodajcom a tieňovým spravodajcom a chcem vás poprosiť všetkých, že možno na budúce hlasovanie by sme mohli dostať hlasovacie zoznamy trošku skôr, pretože mám pocit, že hlasovanie o Kaja Kalas správe e, sa teraz nedá bez prediskutovania niektorých vecí. Už sa to všetko prepravuje na plenárku a neviem, či je možnosť niekedy neskôr si tieto veci, ktoré by sme si chceli prediskutovať, či je možnosť ich prediskutovať. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Ďakujeme EPP za tento návrh a ja by som bola veľmi rada, keby nám boli dali hlasovací zoznam o čosi skôr, ale chcem poukázať na to, že ak máme výmeny názorov a zvažovanie e, kompromisných návrhov noc predtým alebo večer predtým, než sa hlasuje, bola by som veľmi vďačná, keby spravodajcovia boli schopní to vziať na vedomie a vziať na vedomie to, čo sa povedalo v rozprave na výbore. To bolo ráno a preto sme mali o štvrtej lehotu a videla som ľudí, ako naozaj mákali, takže sa chcem pokúsiť navrhnúť, ak by to bolo možné, zvážiť pozmeňujúce návrhy na stretnutí pred hlasovaním, aby bolo na to viac času. Niekedy však to nie je možné takto urobiť. A chcela by som povedať, že všetci naši poradcovia, asistenti a všetka tá odvedená práca, aby sa všetky tie zmeny zapracovali. Keď som pracovala predtým vo výboroch, nikdy som nezažila, že by niečo takéto náročné sa tak hladko E, vyriešilo, tak chcem naozaj poďakovať a potlesk pre všetkých asentov a sekretariat. Ale beriem na vedomie, čo ste povedali. Samozrejme, že radi by sme boli, aby hlasovací zoznam bol býval pripravený skôr. Tým neobhajujem, že je to takto správne. Ďakujem za poznámku. Presuňme sa k hlasovaniu. Začneme rozdelením na dve časti. Kompromis 1. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešlo to. Druhá časť, za, proti, zdržiava sa hlasovania, prešla. Sedmička, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešla. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Deviatka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Overíme si to. Elektronicky prosím. Hlasujte. Asi to neprejde. Asi to neschválime. Končím hlasovanie. Áno, neprešlo to. Ďakujem, dobre, že sme to overili. Kompromis 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Vypadáva, je bezpredmetná. Ďalšie hlasovanie prešlo. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 25. To je dodatočné. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to, toto hlasovanie. Hlasujte elektronicky, prosím. Schválené. To bola 25. Pozmenujúci návrh 25. Pokračujeme 30. Je to ústne predložený pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Neprešlo to. 31. Kto je za? Kto je proti? Overíme to elektronicky? Ja myslím, že áno. 31. Prosím, hlasujte elektronicky. Začíname hlasovať k 31. Hlasovanie končím. 31. prešla. Ospravedlňujem sa, hovorí. Predsedajúca, musím si dať okuliare. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Neprešla. 33 tie sú bezpredmetné, 34, teraz 35, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, neprešla, 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, neprešla. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, 5 prešla, 30, 42, prepačte, kto sa zdržiava hlasovania, prešla, 43 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, 43 neprešla. Neschválená 46. Chcete overiť tú predchádzajúcu? Chcete tú 43 overiť elektronicky? Hlasujte elektronicky. E, nie. Je bezpredmetná, neprešla. 46 za proti, neprešla. 45 za proti. Kto sa zdržal? neprešla. Overíme si to elektronicky. Nie, myslím, že to prejde, aj keď si to overíme. Prepačte. Áno, je to jasné. Ospravedlňujem sa, nebolo to treba overovať. Kompromisný 6, rozdelené hlasovanie, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešiel. Druhá časť, kto je za proti, kto sa zdržíva hlasovania, druhá časť tiež prešla. 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania, prešla. 52, 53, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, prešla. Kompromis 7, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešla. 56, za, proti, kto sa zdržiava, prešiel. 58, za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, neprešiel. 60, za, proti, zdržiavajú sa, prešiel. Prepačte, hovorí pani predsedajúca, prepačte. 60. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. 60. Naozaj som to zle predtým videla, ospravedlňujem sa, moja chyba, hovorí pani predsedajúca, tak naozaj to jasne prešlo. 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prešlo. 61 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, Prešlo to. 64, kto je za, kto je proti. Nie, nie, to je bezpredmetné. 64 bola bezpredmetná. Teraz 63. Hlasujeme 63. Kto je za, proti, kto sa zdržia hlasovania. 63 prešla. 50, nie, 65 ospr- opravuje sa predsedajca za, proti. Kto sa zdržia hlasovania. 65 prešla. Teraz 66, tá je bezpredmetná. 67, kto je za? Proti. Kto sa zdržia hlasovania? 67 prešla. 68 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prešla. Teraz hlasujeme o celom stanovisku takto pozmenenom. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prešlo to 37 hlasov za, dvaja sa zdržali, nie, 34 za. Prepačte, ospravedlňujem sa tlmočník tentokrát. 37 celkovo hlasovalo. Ďakujem všetkým. Have... A teraz máme polhodinovú prestávku, kým začneme opäť. Ďakujem pekne za účasť. Sorry that I went too fast on the end. Prepačte, že som ku koncu príliš rýchlo hovorila, ospravedlňujem sa pani predsedajúca. Thank you very much, um, everybody for Ďakujem pekne, že ste sa vrátili na naše zasadnutie výboru IMCO, výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Teraz nasleduje vypočutie o porušeniach colných predpisov a sankcií Otázka, ktorú si kladieme, je, prečo potrebuje Európa právny rámec pre colné predpisy a sankcie. Vítam medzi nami účastníkov vypočutia a odborníkov na túto tematiku, ktorí budú e, hovoriť. Zastupcovia komisie sú tu, takisto sú tu poslanci z iných výborov. Dúfam, že sa vyjadria a dajú nám svoje stanovisko k tejto tematike. Pomohlo by mi, z hľadiska postupu, ak by naozaj sa na sedadlá pre poslancov posadili len poslanci a neobsadili by ich ich asistenti, pretože potom je pre mňa ťažké rozlíšiť, kto je kto. Ale samozrejme, že potrebujú poslanci radu od svojich asistentov. Buďte prítomní, len nesete na ich sedadlách. Toto vypočutie sme zorganizovali v kontexte správy IMCO o porušeniach colných predpisov a sankcií. Mm, podľa mňa je toto veľmi citlivá téma a dúfam, že je blízko srdcu aj iným, iných poslancov. Nech sa páči, navštevníci, Usadte sa, zaujmite všetci svoje miesta v sále. Toto vypočutie sa koná v kontexte legislatívnej správy, ktorá sa nazýva porušenia colných predpisov a sankcií. Kaja Kalas je spravodajkyňou, ďakujem odvádzate v tejto veci a všetci aktéri a odborníci dnes by si mali prediskutovať rozličné systémy sankcií v členských štátoch EÚ a aký dopad má absencia európskeho právneho rámca na jednotný vnútroevropský trh a na hospodárske subjekty. Máme dve, dva panely. Prvý sa týka rozličných systémov v rozličných členských štátoch. Druhá časť sa bude zaoberať tým, aký dopad má táto situácia, kedy neexistuje celoeurópsky právny rámec. Spravodajkyňu poprosím o úvodné expoze. A sú tu isté zmeny v zozname rečníkov, ale k tomu sa dostaneme. Ďakujeme zatiaľ za prítomnosť a nech sa páči. Pani Kalas, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem koordinátorom za to, že súhlasili so zorganizovaním tohto podujatia. Podľa mňa je veľmi dôležité sa dozvedieť od odborníkov, v tejto téme, čo sa deje a ďakujem im, že súhlasili a prišli. Colná únia je dôležitá e, dôležitým výdobytkom Európskej únie a chrbticou Európskeho jednotného trhu, aby tento jednotný trh fungoval a mali z neho osoch spotrebitelia, malé a stredné podniky, potrebujeme aplikovať únijné e, pravidla jednotným spôsobom na všetkých colných úradoch a ustanovizniach. Treba povzbudiť a uľahčiť tok tovaru z Európy a do Európy. Treba nastoliť právnu istotu pre firmy a takisto zabezpečiť, že sú tu ochránené e, náležité finančné záujmy. Kľúčový prvok, ktorý nám stále chýba v colnej únii, okrem toho, že sa má plne aplikovať elektronický systém e-customs, je spoločný právny rámec. Akékoľvek sankcie, akékoľvek e, colné predpisy, ktoré by boli porušené a voči ktorým sa dá e, odvolať, to by e, bolo výborné, keby boli rovnaké pravidla, aby firmy mali rovnaké podmienky. Napríklad na jednom letisku, keď sa spácha porušenie Celného predpisu, tak neexistuje na to sankcia alebo sa sankcionuje inak ako na inom letisku v inom štáte Európskej únie. Takto sa neposkytuje náležitá ochrana finančným záujmom v súvislosti s colnými záležitostiami. Dôležité je aj pochopiť, koľko rozdielov je medzi členskými štátmi EÚ v ich právnych systémoch veľmi často majú iné tradície právnické a administratívne tradície správy štátu, ktoré sa nedajú len tak ľahko zmeniť. Harmonizovanie colných režimov a sankčných režimov na najvyššej úrovni by bolo dôležité, aby tresty boli naozaj odrádzajúce a takisto, aby fungovali ako prevencia. Našim konečným cieľom je menej porušovania colných predpisov. Tieto porušenia colných predpisov veľmi často sa týkajú drobných chýb, niekedy preklepov. Čo sa teraz stalo? Pýta sa rečnička. Myslím, že môžeme pokračovať. Naši odborníci nám to osvetlia. Áno, už nám to osvetlili. Tento jednotný sankčný systém je jedna vec a druhá vec je každodenná práca firiem, ktoré dochádzajú do kontaktu s colnými úradmi. Viem, že máme rozdelené toto podujatie na dve časti. Jeden, jedna časť sa sústreďuje na rozličné právne systémy v Európe a ideme sa rozprávať o tom, ako prekonať rozdiely týchto systémov. Druhá časť podujatia sa sústreďuje na pridanú hodnotu unijného rámca colných predpisov pri, pre hospodárske subjekty a fungovanie vnútroúnijného trhu. Vítam prítomnosť odborníkov a teším sa na diskusiu poslankyňa poslancov tejto tematike. Ďakujem. Thank you. Our first session. Ďakujem. Naše prvé zasadnutie sa bude týkať, prvá časť nášho podujatia sa bude týkať rozličných systémov. V Európe máme na to dvoch odborníkov. Pán Campabella z firmy Greystone Company, právnická firma. Mauricio, budete prvý hovoriť? Nech sa páči. A potom bude kolo otázok po vašom, vašom prejave. Dobrý deň, som Pamardela, som Talian a kvalifikovaný právnik v Belgicku. Pracujem v oblasti obchodu a cieľ. And uh, I uh, have uh, a special experience. Mám skúsenosti uh, správnych sporov v rozličných jurisdikciách krajín EÚ. Uh, samozrejme, že všeobecne možno povedať, že hovorím len sám za seba, nezastupujem tu Grayson and Company. V dnešnej prezentácii sú to len moje názory. Myslím si, že by sme mali začať veľmi jasným vyjadrením. Určite ho budú zdieľať všetci rečníci dnes, že nie je pochyb o tom, že sankčné systémy dneška nie sú v Európskej colnej únii harmonizované. Každý členský štát má naozaj toľko odchýlok, toľko trestov, či sú to či je to trestnoprávna činnosť alebo iné nižšieho rangu priestupky, že pre obchodovanie, pre hospodárske subjekty, ktoré sa venujú obchodovaniu, musia zohľadniť všetky tieto rozličné prostredia, v ktorých sa pohybujú. Samozrejme, že to nie je tak ideálne, ako by mala colná únia vyzerať. A preto apelujeme na tých, ktorí veci robia v praxi, aby zmenili veci. A takisto apelujeme na európske inštitúcie, aby nastavili sankčný systém v Únii ako jednotný unijný systém. Stručne by som odpovedal na otázku, prečo vlastne potrebujeme harmonizáciu colných predpisov a sankcií. E, moja predrečníčka spomenula, že je to niečo, čo sa týka vnútrounijného trhu, to je pravda, že treba nastoliť e, rovnaké predpisy, ktoré budú platiť pre všetkých pre všetky colné úrady v každom členskom štáte EÚ. Ale e, rád by som spomenul i to, že je tu ešte dôležitejšia téma. Je to medzinárodný rozmer tejto tematiky. Európska únia je súčasťou VTO, ako každý vie. Všetci členovia VTO sa zaviazali dodržiavať isté pravidla. Článok 10 je jedno z takýchto pravidiel, GAT 94, GAT 47 a hovorí sa v oceku 3a, že každá kontrahujúca strana by mala vykonávať svoju činnosť jednotným spôsobom podľa príslušných predpisov a nariadení, ktoré sa týkajú colnej únie. Konec citátu. Nedávno, pred eh, pár rokmi, systémy colnej únie boli postavené pred výzvu. Túto výzvu priniesla na teraz priniesli Spojené štáty americké, ktoré tvrdili, že colná únia, Európska colná únia nie je jednotným priestorom, nie je riadená jednotne, najmä pri klasifikácii a hodnotení tovarov z colného hľadiska a takisto, čo sa týka sankcií, colných sankcií, to nie je všetko jednotné. USA jednoducho E, dali dovedna colné režimy a rozhodnutia o colných režimoch z rozličných colných jurisdikcií, ktoré sa líšili, napriek tomu, že mali vychádzať z tých istých pravidiel. A právne spory súdy, ktoré sa konali, nedopadli dobre pre investorov, pretože niektoré procedurálne postupy nie sú dobre nastavené, nedá sa celkom dobre e, zhrnúť alebo do, Eh, nahromadiť dôkazné bremeno. Je to zložité, tak hoci EÚ má výborných právnikov, ale celná únia zo dňa na deň je s hlukom alebo súhrnom rozličných colných ustanovizní, colných úradov v členských štátoch. Dnes eh, máme rozličné sankčné systémy v 28 členských štátoch EÚ. A potom je jasné, že rozdiel nespočíva len vo forme, čo je trestným činom v jednom trestn- štáte EÚ, nie je trestným činom v inom, ale ide tu aj o rozdiel v opatreniach, ktoré sa prijímajú, rozdiel v reakciách, rozdiel v aktivitách, ktoré vyvíjajú domáce colné ustanovizne inštitúcie alebo orgány či na trestnoprávnom konaní v colných priestupkoch. Ak by bolo možné, dovolil by som si všeobecné stručné poznámky k téme, ktorá nevyzerá byť veľmi rezonujúca v súčasnosti, alebo sa o nej hovorí len veľmi vágne v smerniciach. Každý vie, že Existujú usmernenia z, z Európskeho súdu k tomu, ako colné priestupky majú byť e, sankcionované, hoci nie sú ešte harmonizované. Mali by tieto sankcie rešpektovať tri kritéria. Proporčnosť, efektívnosť, efektivita a odra, majú byť odradzajúce. Odradzajúcosť. Hodnotenie dopadu, ktoré vykonala komisia, E, z neho vychádza, že je tu mnoho členských štátov, ktoré umožňujú dohodu, mimosúdnu dohodu. 15 členských štátov, ak sa dobre pamätám, z 28 umožňujú vysporiadanie sa s colnými priestupkami dohodou. Ale o colnej dohode nikto nehovorí, pretože hospodárske subjekty by nemali tak celkom sa takto vy, vymknúť spod priestupku, ale ak sa veci konajú proporčne, efektívne a ak majú odstrašujúci, odradzajúci efekt, tak by to bolo priateľné. To, čo v členských štátoch je veľmi silný systém sankcií voči celným priestupkom, to E, niekedy umožňuje exitovú stratégiu, východiskovú stratégiu do, dohodou. Pri colnom priestupku je to naozaj v súlade s colnou úniou, keď je takéto niečo možné? Je to skutočne v súlade so, so zásadou proporčnosti, ktorú vyžaduje Európsky súd a ktorá je tiež kodifikovaná dnes v novom colnom sadzobníku? Existuje veľký počet otázok, ktoré treba brať do úvahy, keď hovoríme o clách a o priestupkoch v oblasti cieľ a takisto trestných činov v oblasti cieľ. Oceňujem, že členské štáty vedú rozpravu v tejto veci o tom, či táto oblasť práva by nemalo byť právne upravená, či by sa nemala pripraviť legislatíva únina v tejto veci. Podľa mňa tu existuje silná potreba rešpektovať medzinárodné záväzky na úrovni VTO a takisto treba, aby vnútrounijný jednotný trh dobre fungoval a rešpektoval harmonizovaný systém sankcií. Druhá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť e, stručne, je to, čo sa volá nabis in idem. Máme tu jasný problém s colnými sankciami dnes, e, čo spomína aj smernica, návrh na smernicu. Je to tam veľmi jasne vyjadrené v tomto návrhu, pretože hlavný colný úrad v štáte môže za istých špecifických podmienok rozbehnúť paralelný postup za ten istý colný priestupok môže byť priestupkové konanie a zároveň trestnoprávne konanie pred prokurátorom. Ako to je kompatibilné so všeobecným princípom proporčnosti a ďalšími princípmi, akým je efektívnosť a odradzajúca povaha sankcie. Nad týmto vysí veľký otáznik. Môžem povedať, že z môjho hľadiska ja som čelil colným orgánom často, národným colným orgánom aj ustanovizniam. A títo majú k dispozícii celú spleť e, rôznych e, predpisov a až zastrašujúco konajú voči hospodárskemu subjektu, ktorý údajne spáchal nejaký priestupok alebo dokonca trestný čin. Myslím si, že treba vás oboznámiť ešte s ďalšou vecou, ktorá je znepokojujúca, a to, že colné sankcie sú niečím, čo spadá pod e, ľudské práva. Definícia sankcie z Európskeho dohovoru pre ľudské práva je široká a hovorí sa tam nielen o trestnoprávnych, e, ale aj o administratívnych pokutách a sankciách. Prečo o tom hovorím? Je to dvojité ohrozenie, ak za ten istý priestupok sa zaangažujú dve rôzne ústanovy v členskom štáte a riešia to buď trestnoprávne alebo priestupkov administratívne. Myslím si, že to je možné zažalovať pred Európskym súdom pre ľudské práva, keď takéto paralelné procesy sú v praxi používané. V návrhu na smernicu sa tieto veci riešia, ale ešte stále tu je ponechaná istá sivá zóna, ktorú treba veľmi opatrne brať na zreteľ, pretože colné orgány v mnohých členských štátoch dnes nemajú schopnosť alebo povinnosť vysporiadať sa s niečím, čo je skutočný colný priestupok, ani s mnohými porušeniami colného sadzobníka v iných oblastiach, napríklad eh, import-export vojenského tovaru alebo tranzit vojenského tovaru, tovar s dvojakým použitím. V týchto oblastiach eh, nie je vždy možné hovoriť o colnom priestupku, tak ako to definuje smernica o clách, ale eh, colné úrady vždy majú s tým niečo spoločné, keď sa takéto niečo udeje. Sú súčasťou eh, skupiny aktérov. A posledná vec, ktorá je skutočne znepokojujúca, extrémne znepokojujúca a treba si ju uvedomiť, je, členských štátoch colné súdy ako veľmi sú nezávislé od administratívnych ustanovizní. Sú nezávislé. Ja som zažil a poznám prípad, ktorý sa v súčasnosti prejednáva v jednom z konkrétnom členskom štáte EÚ, kedy sa žiada predbežné opatrenie od daňového úradu, od najvyššieho súdu, ktorý má rozhodnúť, či systém zdaňovania či režim zdaňovania je v súlade so všeobecnou zásadou nezávislosti, ktorá je vyžadovaná verdiktom Európskeho súdu, pretože sankčný systém v oblasti cieľ spada pod dohovor o ľudských právach Európskej únie. Najvyšší súd má rozhodnúť, či ide o súlad všetkých systémov a nezávislo všetkých systémov a ich prvkov, ktoré vyžaduje zákon. Európska komisia vyžaduje tieto veci, ale nie len ona, aj medzinárodné záväzky vyžadujú, aby Európska únia sa správala podľa toho, s čím predtým súhlasila. Ide tu o článok 10 GATT, odsek 3b, kde, citujem, súd alebo tribunál, a, ku ktorému sa možno odvolať v prípade colného priestupku, takýto súd by mal byť nezávislý, musí byť nezávislý a má administratívnu správu nezávislú od iných agentúr v štáte. Hovorím tu teda o nevyhnutnosti mať harmonizovaný maximálne možný harmonizovaný a čo najrychlejšie ustanovený harmonizovaný sankčný systém v oblasti cieľ v Európe. Nie je to len taká obyčajná banálna požiadavka. Je to potreba, je to nevyhnutnosť, po ktorej volajú ľudia, ktorí v praxi sa s týmito vecami stretávajú a to, pretože sú veci, ktoré ich ovplyvňujú. Máme na medzinárodnej úrovni isté záväzky, a ak chceme zabrániť súdnym sporom v budúcnosti v týchto veciach, tak naozaj čo najskôr musíme zrealizovať niečo, čo bude harmonizované. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. E, otváram kolo, prvé kolo debaty, nech sa páči. Druhý rečník. Prezvo otázku, pres pán nech sa páči. A dali aj písomný dokument. A tiež mám aj nejaké slajdy, ktoré by som tiež s vami s vami mohol uh, zdieľať. Áno, takže ja pracujem pre Price eh, Coopers, uh, robím uh, v tejto oblasti už 30 rokov. Niektoré profesie človek naučí tým, že sa im venuje. Hm? A Nebudem hovoriť až tak veľmi o tých e, smerniciach, ktoré komisia e, odprezentovala, ale skôr o mm, tej revízii situácie v jednotlivých členských štátoch, aj keď veľa času na to nie je. A chcem povedať, že ak sa chcete dopracovať k právnemu nejakému rámcu, čo podľa mňa by mali byť hlavné alebo základné princípy a čo by naopak nemali byť. A to je prepojené aj na ten úvod, čiže otázka je, ako ďaleko môžete až zajsť. Čiže je to celkom zložitá e, téma, vôbec nie jednoduchá. Ak mám e, byť úprimný, povedal to aj predrečník. Hovoríme tu o EÚ, o členských štátoch, každý má inú ústavu a samozrejme je to aj ústavná otázka, toto je to na to prepojené, aj na základné práva, aj na základné princípy trestného práva v členských štátoch. Na tie treba pamätať colné systémy sa rozvíjali historicky odlišne v každej krajine. Aj tá, ten ramec sankcií v oblasti colnej z toho vychádza. Takže keď sa pozriete na ten inventár, to, čo sa teraz eh, spravilo, tak každý členský štát to má veľmi odlišne nastavené. Spomeniem iba pár príkladov, čiže máme tam tie trestnoprávne porušenia a netrestnoprávne nakoniec aj druh sankcií odlišný. Niektoré členské štáty sa sústredujú najmä na finančné sankcie, dokonca aj na e, väzenie ako sankciu a iné členské štáty naopak, ktoré ešte skôr tak administratívne. Čiže dám vám povolenie, nedám vám povolenie. Chcem, aby firmy skôr konali v súlade, namiesto toho, aby som ich trestal nutne. Čiže je to naozaj veľmi odlišné, ako to jednotlivé členské štáty riešia. Úroveň sankcií, tá je veľmi odlišná. Niektoré štáty sa pozerajú na objem alebo na hodnotu celkovú tovaru. Niektoré sú tie, ktoré e, sa venujú tomu tovaru, ktorý, pri, ktorom, pri ktorom došlo k tej evázii a tak ďalej. Potom e, otázka tej osoby, ktorá je zodpovedná. Opäť e, niekedy ide iba o toho človeka, ktorý to samotný vykonal. V iných štátoch je to človek, ktorý je reprezentovaný touto osobou, aj toho sa to dotýka, alebo prípadne tam môžu byť aj iné ďalšie osoby, ktoré môžu byť e, e, do toho porušenia zaangažované. Právne osoby ďalej, právnická osoba. E, niekde firmy nemôžu vykonávať vlastne alebo spáchať taký prestupok alebo trestný čin, ktorý by mohol byť trestaný v rámci trestného práva. Čiže iba fyzická osoba na ňu sa môže e, vzťahovať takýto trest, ktorá teraz spáchala takýto čin v rámci tej spoločnosti. A nie právnická osoba. Potom e, miera úmyslu, ako to nejakým spôsobom oddelíte alebo zoradíte. A takisto aj dokonca je tu otázka absencie viny. Viaceré členské štáty e, hovoria, že nebude vôbec stíhanie započaté, pokiaľ nedochádza e, k konkrétnej vine. Potom e, časové limity, tie sa tiež veľmi odlišujú. Keď sa pozrite na štúdie, ktoré boli vykonané, tiež je tam veľký rozdiel. Čiže nechcem to všetko detálne preberať, ale myslím, že je zjavné z toho, čo hovorím, že tie systémy sú veľmi, veľmi odlišné. A už predtým tu zaznelo, že aj ten, tie národ, národné postupy, ten rámec e, postupov, ako konkrétny členský štát e, postupuje v prípade e, stíhania, ako konajú prokurátori, to opäť je veľmi odlišné a preto je otázka, či aj vôbec takéto niečo sa dá vôbec zharmonizovať, pretože to sú národné systémy, ktoré nespadajú pod právo EÚ. Čiže právny rámec pokiaľ ide o colné sankcie, ako istý rámec by dával zmysel, ale potom je otázka, ako ďaleko chcete zajsť. Rámec e, celných sankcií je posledným e, krokom v rámci takýto harmonizovaného celného systému. A teda vychádza sa z toho, že celný systém by v takom prípade mal byť vnímaný ako kompletne harmonizovaný. Ale ja musím povedať, že podľa mňa tomu tak ešte nie je. To je veľmi predčasné tvrdenie. V minulosti boli e, MCC alebo UCC štúdie, ktoré, e, na ktorých sme pracovali aj my ako firma, sú to verejne dostupné štúdie, takže môžem sa k nim vyjadrovať. A čo z toho vyplýva aj nasledovné. Colné systémy majú istý jednotný regulačný rámec, ale to, akým spôsobom v praxi tie kontroly, kontroly fungujú, akým spôsobom členské štáty naozaj riešia e, colné otázky, to vôbec nie je harmonizované, je to veľmi odlišné, veľmi rozmanité. Niekde vychádza e, alebo vykonáva sa fyzická kontrola, niekto e, vykonáva administratívnu kontrolu, to sú veľmi odlišné postupy, tak, takisto. Čo sa stane, ak dáte jednotný colný systém, alebo jednotný systém colných sankcií, pričom každého to tresta rovnako, pokiaľ ide o z nejakej kontroly alebo dohľadu. Tak v tých štátoch, kde sa vykonávajú časté audity, kde štát systematicky tieto veci kontroluje, tak firmy budú zasiahnuté takýmito sankciami aktuálnych otázkach oveľa viac, než v tých krajinách, kde takto sa tam nefunguje. Čiže skôr než e, začneme robiť nejaký právny ramec pre colné sankcie, myslím si, že je potrebné najprv trošku ísť, e, alebo dať taký, spraviť taký krok späť a najprv vytvoriť e, lepší, vytvoriť lepší a jednotnejší kontr, systém kontrol a dohľadu. Čiže najprv ešte predtým, ako o nejakých sankciách budeme hovoriť, aké úrovne sankcií, aké položky a tak ďalej, toto treba spraviť predtým. Tým nechcem povedať, že nemáte sa snažiť o nejakú harmonizáciu právneho rámca colných sankcií. Dá sa pozrieť na to, ako to všade by sa dalo zharmonizovať v zásade ten systém istým spôsobom je podobný, čiže dajú sa vytvoriť isté kategórie e, tých porušení a v tom prípade aj tie sankcie sa dajú na základe toho zladiť. Ale otázka je, do akej miery, až ako ďaleko sa dá v tejto oblasti zájsť. Ja som si pripravil také nejaké princípy, ktoré ja by som používal pri e, takejto tvorbe systému Právny základ v rámci EÚ na to tiež treba pamätať. Nie je to jasne povedané, až kam zasahuje právomoc EÚ. A teda mali by sme vychádzať z toho, že sa najprv treba pozrieť na ústavy jednotlivých členských štátov a na základné práva ich občanov. A v tomto ohľade treba zohľadniť nasledovné prvky. Poprvé, pokiaľ nie je vina, nemôže byť trest. O tom som presvedčený. To v žiadnom prípade sa nesmie stať. A členské štáty existujú také, kde to naozaj takto funguje. Čiže nie je možné potrestať e, iba chybu. A niekde zase sa dá potrestať aj chyba, hoci nie je úmyselná. Potom sú štáty, ktoré hovoria, ak niekto niečo spraví, je považovaný za vinného, pokiaľ nedokáže, že to nebolo úmyselné. To tiež nie je v súlade s právnymi, právnou logikou iných krajín. Potom treba si uvedomiť, máme tu 28 odlišných členských štátov, 28 hospodárstiev, 28 odlišných úrovní príjmov. Čiže e, ten systém aj z tohto hľadiska nie je jednotný. Keď si poviete, že došlo k nejakej chybe bol dovezený prístroj v hodnote 6 miliónov, ale e, clo bolo 0 eur, čiže malo by tam byť, malo by tam byť vyrobené clo aspoň 1%, tak v prípade niektorých členských štátov je to možno veľa peňazí a inde nie. Čiže opäť treba sa pozrieť na pozadie toho, o čom hovoríme. Nie je možné tie sankcie automaticky harmonizovať, v celej EÚ, pretože dopad takýchto sankcií tej istej sumy je proste odlišný v rôznych krajinách. Posledná vec v tomto bode. Zodpovedná osoba. To tiež treba zladiť. Ako som povedal, niekde napríklad platí, že nie je možné potrestať e, pravnickú osobu. Proste tento systém je v každom členskom štáte odliš, odlišný, nie je to je možné, nie je to nie je možné. Aj na to treba pamätať. Čiže na záver by som povedal, že právny rámec na úrovni EÚ by mal byť obmedzený na to, že sa vytvoria nejaké základné východiskové body a nejaké parametre, ale nemal by sa vytvárať jeden uniformný systém pre všetkých, pričom máme rôzne faktory, ako napríklad colné orgány, ktoré eh, nie sú zladené vo svojich postupoch v rámci EÚ, napríklad ako kontrolujú, ako fungujú a tak ďalej. Čiže treba tam nechať priestor pre členské štáty, aby si prispôsobili tento systém svojim potrebám. Treba sa pozrieť na tie politiky, na tie postupy, ktoré sú v danej krajine prirodzené a jej vlastné. Ďakujem pekne. To bolo veľmi zaujímavé. Táto prezentácia určite a možno aj tí ostatní členovia alebo poslanci, ktorí to nie sú, by sa možno mohli e, k týmto bodom dostať neskôr, to by bolo zaujímavé. Takže pani Kalas, určite vystúpi, chce ešte niekto? Pani Kalas, nech sa páči. Ďakujem pekne za tú prezentáciu. Mám v tejto súvislosti jednu otázku súčasný právny rámec, pokiaľ ide o sankcie, zabraňuje nejakému hodnoteniu e, tej proporcionality alebo nejakého, nejaké odrádzania, ktoré je v tom systéme začlenené, pretože e, nemáme nejaký rovnaký základ, na ktorý by sme členské štáty mohli v týchto hľadoch porovnávať. Podľa vás e, návrh komisie dáva nejaký základ na porovnanie týchto odlišných systémov? a ich odlišnosti? Ďalšia otázka. Je nejaký právny koncept, ktorý majú členské štáty, ktorý nespadá pod e, návrh komisie, alebo naopak je v komisii, a teda v tom návrhu uvedené niečo, čo e, neplatí pre žiaden členský štát? Tretia otázka. Veľmi ste nespomínali tie trestné sankcie, respektíve iné ako trestné. Čiže tie povinnosti, ktoré vyplývajú z celnej legislatívy, e, dajú sa e, dobre vymáhať aj inými ako trestnými, trestnoprávnymi sankciami? Ako to vnímate? Myslíte si, že takéto iné ako trestné sankcie by mohli byť efektívnejšie alebo naopak menej efektívne ako tie trestné? Prečo sa to pýtam? Ja som e, dlho pracovala ako právnička a v Estonsku boli trestné sankcie v prípade napríklad hospodárskej súťaže a pri, teda prípadom v tejto oblasti. Najprv sme ich nemali, potom sme ich mali a veľmi sa to komplikovalo, pretože bolo oveľa náročnejšie vlastne uzavrieť daný prípad, pokiaľ máte procedurálne právo trestnoprávne pre napríklad získavanie dôkazov a tak ďalej, vlastne tam skomplikovala situácia s takýmto prísnením. A vlastne potom sa už nám nedarilo tie kartely dobre usvedčovať. Čiže pokiaľ chceme mať e, menej porušení, možno, že e, je tu istá kontraproduktívnosť, pokiaľ máme sankcie trestného charakteru. Aspoň si to myslím. Ďalej Hežine a potom Dana Zoltán. Ešte potom budú odpovede. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za tie vyjadrenia. Naozaj e, tie systémy v rámci EU sú veľmi odlišné, pokiaľ ide o sankcie, aj pokiaľ ide o ich uplatňovanie. Naozaj e, má 28 e, krajín a každá funguje trochu inač, ale som prekvapená tým, čo to teraz zaznelo. Hovorilo sa to, že teda ten systém je veľmi heterogénny, a ak som tomu dobre porozumela, e, vy hovoríte, že preto by sme sa mali menej snažiť harmonizovať e, tie sankcie, že to z toho vyplýva. Že by sme sa mali obmedziť na nejaké hlavné princípy. Samozrejme, ideálne by bolo, a teda bolo aj zaujímavé vypočuť, čo ste povedali vy, teda akým spôsobom to má dopad na spôsoby kontroly. Na tom ešte bude trebať, treba pracovať, ale myslím, že prvá vec by bola nasledovná. To neznamená predsa, že sa nemôžeme e, najprv sa sústrediť na tú definíciu, na tie hlavné princípy a potom e, možno, že by bolo dobre vypočuť si precíznejšie vyjadrenia zo strany vystupujúcich, e, pokiaľ ide o súčasný stav. Vidíte napríklad nejaké nedostatky v súčasnom stave, nejaké veci, ktoré by bolo treba vylepšiť? Alebo či prípadne v tom texte sú uvedené nejaké veci, e, ktoré podľa vás by sme nemali sa snažiť ani dosiahnuť. A potom by sme uvedeli, či e, v tej druhej časti vypočutia, teraz sa dostaneme k tomu, či takýto spoločný rámec by bol užitočný alebo nie. Ďakujem. Dan Anton, nech sa páči. Ďakujem, mám tri otázky. Poprvé, nakoľko vážne je to nedodržiavanie e, povinností v oblasti VTO, bol by to veľký rozdiel. Po druhé, ako odpovedete na tvrdenie, že trestné právo spada pod e, právomoci členských štátov, to je jasná vec, je to tak napísané aj v zmluvách a my určite by sme mali problém, keby sa to e, niekto snažil nejako popierať alebo posúvať sa týmto smerom, čiže čo s tým? A potom tretia otázka podľa mňa ten samotný návrh by mohol tú situáciu ešte dokonca zhoršiť. Vlastne to eh, je neproporcionálny, neprimeraný návrh, podkopáva to eh, vlastne nezávislosť eh, justičných postupov a tak ďalej. Čiže čo si myslíte o tomto? Would you like... Chcete sa k týmto otázkam vyjadriť? Yes. Otázok bolo veľa. Myslím si, že niektoré sa dajú zodpovedať. Poprvé, otázka, keď je o štatút eh, tohto návrhu. Čo si o tom osobne myslím? Myslím si, že to je dobrý východiskový bod. Sú tam isté dobré základy, pokiaľ ide o určitú harmonizáciu v niektorých e, konkrétnych e, porušeniach e, v oblasti e, colnej, tie, ktoré sa teda uvádzajú v tom návrhu, o tých hovoríme. Ale ako som už vysvetlil, colné právo, colné sankcie, to sú témy, ktoré sú oveľa zložitejšie. Pretože colné orgány z mnohých dôvodov sú istým kontrolorom alebo strážcom Európskej únie. Všetko, čo vstupuje do EÚ alebo vychádza, vystupuje z EÚ, to v konečnom dôsledku e, kontroluje colný orgán. Čiže colný orgán je ten, ktorý má právomoc napríklad e, namietať nedodržanie iné ako čisto colné. Napríklad e, je tu e, prípad e, porušovania práv duševného vlastníctva. To v niektorých krajinách práva je takýto colný orgán má na starosť, inde zase nie. Alebo dá sa to niekde kombinovať, jednotlivé orgány. A potom eh, tie, ten tovar s dvojitým využitím, to je ďalší príklad. Tých príkladov by mohlo byť ešte oveľa viac. E, napríklad e, kontrola kvality e, tovaru a tak ďalej. A to všetko sú veci, ktoré nie sú v tomto návrhu zahrnuté, respektíve ak sú, tak iba čiastočne. Čiže ak sa ma spýtate, čo si o tom myslím, poviem, že chápem, že toto je dlhodobo otvorený problém medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o harmonizáciu sankcií. Čiže jasné, že bude tu isté možno napätie, nedorozumenie zo strany členských štátov, Ehm, asi sa nebudú snažiť e, vzdať sa tejto oblasti svojho práva. Ale zároveň tento návrh je dnes jedným z najlepších asi kompromisných návrhov, ktoré môžeme dostať. Čiže ja si myslím, že mohli by sme to implementovať, pričom pamätali by sme na to, že napríklad ja ako expert si myslím, že by to mohol byť prvý krok harmonizácie colných sankcií. Chyba by bola, povedať si, že toto je prvý a zároveň posledný krok, pretože takto nefunguje. A potom pokiaľ ide o VTO, aké je tam veľké riziko, tak e, to je s otáznikom. Nechcem sa nejako príliš otvorene vyjadrovať. Máte tu webstream, neviem, kto to všetko e, môže potom vypočuť ale povedal by som aspoň takto, že mohli by z toho vyplývať isté aj závažné problémy. A lepšie je, aby sa na tom najprv pracovalo, aby sme si uvedomovali, že to je vážny problém, ktorý sa týka každého členského štátu. Ja viem, že všetci by chceli mať tú možnosť dávať tie sankcie alebo prípadne nedávať, riešiť to nejakou dohodou, Chápem, že napríklad niektorý členský štát chce možno priťahovať ďalšie investície, aj to je možné, ale je to proste vážny problém, ktorý treba veľmi vážne aj vnímať. A potom ďalšia otázka k tej proporcionalite. Čo presne máte pod tým výrazom na mysli? Máme isté všeobecné kritéria, ktoré sú kodifikované súdnym dvorom. A samozrejme súdny dvor môže dať isté všeobecné princípy a tlačí čo možno na to najviac, pretože zatiaľ to nie je harmonizovaná oblasť e, práva. Proporcionalita je veľkou otázkou. Treba to skontrolovať v kontexte národného práva, teda či to je proporcionálne. Ja ak mám nejakého klienta, ktorý za mnou príde a povie, stíha ma prokurátor vo veci e, trestných e, sankcií a za ten čas mi e, zhabali e, tovar e, zo strany celného orgánu, čo mám spraviť? Tak ja by som povedal, predstavme si aj taký pozitívnejší scenár, kde aj z hľadiska základných ľudských práv sa na túto tému pozrieme a dodržiavania Európskeho dohovoru. Ale situácia je veľmi rozmanitá, sú isté všeobecné princípy, veľmi dobré usmernenia, preto je to aj uvedené v celom kodexe Európskej únie, ale to sú také princípy a potom v praxi už treba vidieť, ako sa to naozaj kodifikuje. Chcete sa ešte k tomu vyjadriť? Áno. Snaď by som dodal. Začnem sa poslednou otázkou. To je za druhá otázka, ktorú ste položili. To bola prvá vec, eh, ktorá mi napadla, keď som dostal tú otázku. Ja, ako som povedal, som trochu starší a už e, je to nejaký čas, e, čo som sa učil európske práva. A e, učil som sa, že trestné právo a európske právo nemajú nič spoločné, no a preto ehm, je teraz momentálne niekoľko obav, ktoré som počul od ľudí v svojich kruhoch, pokiaľ ide o právny základ takéhoto rámca. Či Právomoci EÚ zachádzajú tak ďaleko, že je to vôbec možné urobiť na takejto úrovni, no ale ja nemôžem k tomu definitívne sa vyjadriť, ale je to určite veľká otázka. To, že by ten návrh, ako ste povedali, mohol veci ešte zhoršiť, myslím, že som to reflektoval v tom, čo som povedal. Ja som pevne presvedčený, že ak nezharmonizujete najprv celý systém, v ktorom vlastne je clo upravené v praxi, ako colné orgány to riešia, ako to kontrolujú, ako sa robí dohľad. Ak toto nebude zharmonizované, tak nemôže byť finálny záverečný akt. Ehm, takže celá tá Diskusia, ktorú sme mali v minulosti, je o tom, že do akej miery súčasný celný kódex a ten návrh MCC a UCC, mm, do akej miery je to dostatočne uniformné ako rámec, či by tu mala byť jedna, či by tu mal byť jeden celný orgán pre EÚ s jedným programom a tak ďalej. Ja možno sa skôr prikláňam k tomuto smeru, ako ste mohli vyvodiť z toho, čo som povedal. Pár pripomienok k ďalším veciam, ktoré tu zazneli. Súčasná smernica, nechcel som zachádzať do nejakých nekonečných diskusí o súčasnej smernici. Myslím si, že je tam niekoľko bodov, ktoré sú buď nie celkom porovnateľné s ústavami jednotlivých členských štátov, to je jedna vec, a po druhé, Súčasne článok 9 so sankciami. Ja som teda uviedol príklad. Ak máte nejakú technologickú spoločnosť, ktorá e, importuje stroj na výrobu čipov, stojí za 10 miliónov a stane sa tam jedna chyba e, v vypisovaní celnej deklarácie, automaticky podľa tohto príkladu by to malo za následok 100 tisícovú pokutu, čo je všimnuté. Je mi ľúto, ale inak to pomenovať neviem. porušenie bez úmyslu v tejto e, smernici má za následok väčšiu pokutu než v e, prípade úmyslu. To nie je možné. Takže pripomienka týkajúca sa trestných alebo netrestných sankcií. Áno, chápem, že keď sa zachádza do tej oblasti trestnoprávnej, tak je podstatne ťažšie stíhať niekoľko prípadov. Ja som bol súčasťou holandskej celnej správy na začiatku svojej kariéry a v 95 prípadoch, 95% prípadov sme hovorili, že išlo o neumyselné e, prípady. Nie sú potrebné nejaké obrovské opatrenia, ale <clears throat> musia tu byť, aby teda tie sankcie mali nejaký rámec a hlavný, hlavnú pozornosť treba venovať tým eh, administratívnym sankciám. No a až potom by mali nastupovať tie trestné, pretože tam treba zohľadniť množstvo aspektov, ktoré to mm, mm, vlastne vysporiadanie eh, dosť komplikujú. No a je tam množstvo vecí, ktoré by tam nemali byť. Myslím si, že túto smernicu treba opäť preskúmať z pohľadu viacerých princípov trestného práva, ale to je taký generický, také generické vyjadrenie. A proporčné to týmto spôsobom absolútne nie je pretože to nerieši rozdiel medzi 28 členskými štátmi a to by ste museli urobiť, ak by ste to chceli mať proporcionálne. Týmto by som to uzavrel. Vidím, že ehm, tu bude taká požiadavka, aby si svoje poznámky dali na papier po tomto vypočutí. Ehm, je to pre nás určite užitočné mať tu expertov. No a prejdeme k ďalšiemu ehm, súboru troch rečníkov. Timothy Lyons, Queen's Council a advokát Ďakujeme, že ste prišli. Expert na EU právo a colné právo. A e, som rada, že tu máme takýchto expertov. Ďakujem, pani predsednička. Ako viete, ja som advokátom v Londýne a v Dubline. zaoberám sa daňovými a colnými otázkami a bol som požiadaný, aby som sa vyjadril k tomu, že aké sú dôsledky, keby sa neudialo nič, keby sa neurobilo nič, aké by boli dôsledky nepostupovania a podľa mňa ja by som teda vyzdvihol štyri dôsledky. Poprvé, celná únia ostane neúplná a EÚ bude podľa toho, teda v zmysle toho poškodená. Po druhé, EÚ bude zraniteľná na medzinárodných fórach, ako je Svetová organizácia obchodu. A táto zraniteľnosť ešte sa zvýši. Po tretie, ak sa neurobi nič, tak interné e, neadekvátnosti colnej správy v rámci EÚ pretrvajú. A tieto e, nedostatky sú vážne. Po štvrté, problémy pre komerčných prevádzkovateľov pri skreslení spoločného jednotného trhu a ohrozenie ich základných práv najmä v kontexte mm, porušenia práv vlastníctva, ostanú aj naďalej realitou. Takže je tu, sú tu štyri nedostatky, ktoré ostanú, ak sa neurobi nič. A chcel by som sa postupne vyjadriť ku všetkým štyrom. Poprvé, najprv sa budem zaoberať veľmi stručne ale chcem podporiť to, čo povedal vtedajší komisár pre e, dane a clo vo svojom tlačovom komunike na podporu tohto návrhu. Povedal, že nie je dôvod, e, aby tu bol takýto jednotný systém pravidel, ak nemáme spoločný prístup k tomu, ako sa vysporiadať s porušovaním týchto pravidel. Pretože ak mm, máte zo zákona nejakú povinnosť, tak význam toho zákona upravuje sankcia, ktorá s tým zákon, s porušením toho zákona súvisí. A preto, aj keď to bolo veľmi silné vyhlásenie komisára, mne sa zdá, že je absolútne odôvodnené. EÚ vo všeobecnosti je týmto poškodená, pretože veľmi jasne hovorí celný zákonník, e, celý kódex únie. Únia e, sa vlastne zaklada na colnej únii. A ak sú nedostatky v colnej únii, a podľa mňa e, otázka sankcií je dosť veľkým nedostatkom, tak potom sú aj nedostatky v únii celej. Takže to je prvá vec. Ak sa neurobi nič, základy únie ostanú e, s chybami, s nedostatkami a colná únia ostane neúplná. Druhá vec. Externá zraniteľnosť. Už e, sme mali, už sme venovali pozornosť GATU, VTO. Mali by sme tiež mať na pamäti, že Mm, posledné dohody o uľahčení obchodovania v rámci VTO vyžadujú od členov, aby komunikovali spôsob, akým riešia sankcie a porušenia v prípade celných režimov. Takže neadekvátnosti za rôznorodosť e, celného zaobchádzania sa v priebehu času ešte zvýrazní. Už sme dostali otázku, či je to skutočne taká vážna vec, dodržiavanie VTO, alebo či je to len taká zabavka pre právnikov. Nie, nie je to len zabavka pre právnikov. Dôvod, prečo Európs... teda celá únia Európskej únie prežila výzvu eh, voči E, respektíve napadnutie týchto sankcií vo VTO v, rámci, v roku 2006. Dôvod je ten, že USA nepredložili dostatočné dôkazy rôznorodosti sankcií pred e, odvolacím panelom, ktorý sa tou témou zaoberal. A e, toto bolo uvedené ako dôvod zo strany toho panelu. A teraz prechádzame do situácie, v ktorej tieto dôkazy sú dostupné komisia zaznamenala dosť do, dôkazov rôznorodosti vo svojom návrhu legislatívy. Takže v budúcnosti dôvod zlyhania v roku 2006, teda nedostatok dôkazov, už nebude dôvodom, ktorý by ostal zachovaný. A preto naďalej tu bude externá zraniteľnosť. Nehovorím, že Európska únia nebude schopná mm, vybojovať si niečo vo VTO, ale dúfame, že budeme súčasťou Európskej únie, ktorá je dostatočne silná, a že jej colná únia je dostatočne robustná na to, aby sa vyhla vôbec tomu, že budú proti nej vznášané takéto výhrady, pretože to podkopáva pozíciu EÚ v globálnom obchodovacom spoločenstve, obchodnom spoločenstve, ak e, teda je možné napadnúť e, colnú úniu. To je teda druhá, druhý dôsledok nekonania je tu externá zraniteľnosť, ktorá pretrváva. Tretí dôsledok nekonania je, že tieto interné nedostatky pretrvajú. Asi viete, že súčasť teórie colnej únie je v tom, že colná správa má konať ako jeden. A to bolo veľmi E, jasne povedané v e, programe z roku 2013, e, ktorý si spoločenstvo vytvorilo. Nariadenie týkajúce sa cieľ z roku 2013 hovorí nielen o tom, že treba aby konali ako jeden, ale že by mali byť zabezpečené kontroly s ekvivalentnými výsledkami. Čiže aby tam bol proste, e, aby bola v tomto celom e, území. No a potreba konať ako jeden vychádza, teda na tom stavia ten Customs 2020 a vyhlásenie e, prevádzkových cieľov, ktoré dostávajú celé správy. To vyžaduje koherentnú aplikáciu, konkrétne uplatnenie a implementáciu e, práva únie v oblasti cieľ. Ak nemáte spoločný prístup k sankciám, tak e, nebude koherentne uplatňované právo. No a výsledok toho, že e, nevieme konať ako jedna administratíva, znamená, ako jasne hovorí dopadová štúdia, že nedostatok dôvery medzi celými správami môže e, byť toho následkom, pretože nikto nemá istotu, že nejaká iná správa e, príjme postup podobný tomu, e, aký by sa mal prijať v rámci e, vlastnej administratívy. Čiže tam je nedostatok dôvery, Um, toto sa potom stáva uh, veľmi významným. ak má zas, ostať zachovaná nejaká koherentná eh, aplikácia, tak je to nesmierne dôležité. Tretí dôsledok teda nekonania je, že ostane 28 colných orgánov, pričom by sme mali mať 28 konajúcich ako jeden. Naozaj máme celnú úniu? Ja viem, že ho všetci hovoríme, že máme, pretože máme vonkajšie clo. A nemáme clo e, v rámci únie, ale naozaj máme colnú úniu. Keď nemáme všetky tieto, keď tieto colné orgány nekonajú ako jeden? No to je možno dobrá otázka a ostane tu, e, kým sa v oblasti e, porušovania nezačne konať. A napokon, štvrtý dôsledok nekonania je, že komerční prevádzkovateľia budú, operátori budú poškodení, rýchlosť si môžete zistiť, že nejaký konkurent v inom členskom štáte nie je predmetom takého možno tvrdého zaobchádzania ako e, v tom členskom štáte, kde je dôvodný subjekt a preto nemáme nejaké rovnaké podmienky pre všetkých a preto si myslím, že tí, e, tie komerčné subjekty, ktoré tým najviac trpia, to sú malé podniky, malí obchodníci, malé a stredné podniky. Ak ste veľmi veľký hráč, tak prežijete tento nedostatok zhody e, v rámci EU prežijete nedostatok koherentnosti. Ak ste menší podnik, je to pre vás o mnoho viac e, poškodzujúce. Ďalšia oblasť, e, kde sú subjekty poškodené, je, že teda základné práva v zmysle charty základných slobod sú ohrozené. Dopadová štúdia, ktorú ste si videli, to rieši a je to tak správne, pretože vlastne mm, tu je ohrozené právo na dobrú administratívu, na dobrú správu, e, právo na efektívnu nápravu, právo na podnikanie a tak ďalej. Všetky tieto práva, a citujem z dopadovej štúdie, e, by boli naďalej podkopané. Taký je stav. Toto je stav, ktorý chceme zachovať? Ja by som povedal, že nie. Avšak, aspoň ste sa teda opýtali, že aké by boli dôsledky toho, keby sme nerobili nič. E, potom je teda ohrozené právo na dobrú správu a niektoré práva by boli podkopané ďalej. No a napokon, pýtali ste sa v tých inštrukciách pre expertov, že aké dôsledky nekonanie má na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. No a vo svojom uznesení o akčnom pláne na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva rada zvýraznila cieľ snažiť sa o dosiahnutie vyššej úrovni ochrany na jednotnom trhu prostredníctvom moderných a harmonizovaných prístupov k colným kontrolám. Ak niečo teda neposuniete vpred, tak e, toto, táto vyjadrená potreba, ktorú teda rada skonštatovala, nebude e, mať e, žiadnu realizáciu. Čiže, zhrnujúc, aké sú výsledky, ak sa nebude postupovať s legislatívou v oblasti porušovaní. Poprvé, solná únia ostáva neúplná a Európska únia je poškodená. Po druhé, sú tu externé zraniteľnosti EÚ, ktoré pretrvajú. Po tretie, je tu, sú tu interné administratívne neadekvátnosti, ktoré pretrvajú a ostanú problémy po štvrté, teda ostanú problémy pre komerčné subjekty. Ďakujem veľmi pekne. A chcel by som ešte povedať predtým, než eh, skončím, že som pripravil vyhlásenie alebo také zhrnutie písomné toho, čo som tu predniesol a dúfam, že to máte. A ak nie, tak samozrejme môžem to dať neskôr k dispozícii. Ďakujem. Postaráme sa o to, aby všetky písomné eh, poznámky alebo pripravené veci budú k dispozícii všetkým poslancom, pretože si myslím, že to je nesmierne dôležité a užitočné na konci ste hovorili o tých komerčných prevádzkovateľoch, operátoroch. Takže je veľmi vhodné, že tu máme e, ďalšiu expertku Louise Santos z Business Europe, ktorá zastupuje práve tieto komerčné subjekty v celej Európe a je riaditeľkou medzinárodných vzťahov v Business Europe. Vítajte, Luisa, nech sa páči. Thank you very much. Well, Ďakujem pekne. Predovšetkým sa ospravedlňujem. Nie som odborníčka na celné záležitosti, ale som predsedničkou pracovnej skup- predsedni- predseda pracovnej skupiny pre celné záležitosti nemohol alebo nemohla prísť. Preto sa ja pokúsim čo najlepšie interpretovať posolstvo od podnikateľskej komunity k tomuto režimu. Začala by som tým, že celkovo stanovisko Business Europe vo všeobecnosti je harmonizácia. Tešíme sa na harmonizáciu a veríme, že tá je v súlade s politikou mať e, konzistentnejší vnútroeurópsky trh. To je súlad s našou podnikateľskou filozofiou. Isté, že to bude niečo stáť, vytvára to takisto byrokratické náklady, najmä pre malé a stredné podniky, takže v princípe sme za s týmito drobnými výhradami. Rada by som povedala, že v tomto bode, keď hovoríme o sankciách za celné priestupky, nemáme na to jednotný názor medzi členmi našej skupiny ak by v skutku tento režim sa ukázal byť dobrým alebo lepším ako súčasný systém, tak eh, na druhej strane treba nastoliť rovnováhu medzi tými argumentmi, ktoré tu odzneli a ku ktorým asi nepridám nič závratne nové, len skôr detaily a špecifikácie. Hovoriac o pozitívach potenciálnej harmonizáciu, treba spomenúť to, čo tu už odznelo. Fakt, že v rámci členských štátov nie je jednotný prístup, znamená, že hospodárske subjekty, ak urobia colný priestupok v jednom členskom štáte, kde by sa to vybavilo pokutou alebo administratívnym konaním a ten istý priestupok v inom štáte by sa riešil inak. Ak ide o podvod, ak ho spácha firma, ktorá je právne aktívna, Samozrejme, že sa chce potom orientovať na tie krajiny v Európe, kde, ak vás chytia, tak dostanete nižší trest a nie na tie krajiny, kde je potenciál vyšších trestov. Tak, takáto je realita. Dnes to takto funguje a to samozrejme vytvára niekedy rozdiely medzi členmi. V niektorých systémoch sú administratívne sankcie a za podobné správanie sa alebo čin inde dostanete, sa dostanete do trestnoprávneho konania. Takže neexistuje tu ihrisko, kde by sa hralo podľa tých istých pravidel. Európa nie je takýmto ihriskom, čo má negatívny dopad na podnikanie. Na druhej strane tu je skeptický pohľad niekoľkých firiem na tento prístup, a to tiež spomenuli už aj predračníci, že trestný zákon zvyčajne majú pod patronátom jednotlivé členské štáty EÚ. Trestné právo sa líši, nehovoriac ani o systéme common law, ktoré platí vo Veľkej Británii. Nie, iba aj na kontinente sa e, trestné zákonníky a sadzby a trestné právo celkovo v jednotlivých krajinách líšia. A to zabraňuje, stavia to prekážku do cesty akémukoľvek harmonizovanému prístupu. Toto je niečo, čo nadvezuje na už povedané. A k tomu pridám navyše upozornenie, že niekedy to môže byť aj proti ústave v niektorých členských štátoch EÚ, ak sa pokúsime zasiahnuť do e, trestnoprávneho systému harmonizáciou a cezhranične sa ho pokúsime harmonizovať. Čo sa týka návrhu ako takého, Chcela som k tomu povedať dve veci, nadvezujúc na to, čo už bolo povedané. Ide tu o proporčnosť a prezumciu neviny a nutnosť rozlišovať medzi takými situáciami, keď eh, sa priestupok vykonal nevdojak alebo nevedomky a situáciou, kedy bol vedome e, pripravený alebo plánovaný. Článok 3 a 4 je v tomto zmysle dôležitý, pretože hovoríme o skutočne komplikovaných colných systémoch. Hoci nie som odborníčka na clo, viem o tom dosť, aby som vedela, aké ťažké môže byť pre hospodársky subjekt, najmä ak je to malý alebo stredný podnik, vysporiadať sa so všetkými týmito zložitými predpismi, mnohorakými predpismi a ak sa zároveň implikuje colný sadzobník únijný, pridáva sa tomu všetkému ďalšia vrstva predpisov. A teraz nehovoríme o hospodárskych subjektoch, ale o ľuďoch, ktorí v nich pracujú a ktorí musia byť vyškolení a na to firmy zdroje nemajú na takéto špeciálne školenie zamestnancov a to je realita. V súčasnosti legislatíva nie je naklonená faktu, že by ľudia robili e, nevdojak chyby. Takýto koncept tam nie je rozpracovaný, zahrnutý a nemienime takéto kritérium navrhnúť. Jednoducho niekedy ľudia si zvolia radšej nerobiť nič, než sa vystaví zodpovednosti za možné trestné konanie. Takže toto treba tiež brať do úvahy. Pretože takýto tlak vyvinúť na zamestnanca, aby sa vystavil takýmto možným sankciám, to asi nie je ten najlepší možný prístup implementácie nového colného sadzobníka Európskej únie. Ďalšia poznámka. tá sa spomenula už predtým. Súvisí to s hodnotami, s výškou pokut. Tu sa uvádzal príklad tovaru s vysokou hodnotou, napríklad nejakého stroja. A na druhej strane máme luxusný tovar, ktorý je tiež drahý. A keď aplikujeme pokutu získame veľa peňazí, aj keď e, colný priestupok ako taký nie je veľmi závažný. Hovorím tu napríklad o veciach ako povinnosť, colná daň 3 alebo 4 to vyzerá byť nízka čiastka, ale ak je tovar taký drahý, že tieto 3-4 peniaze, e, pardon, 3-4 v peňažnom vyjadrení tvoria vysokú sumu. Toto je jedna z oblastí, ktorá, na ktorú treba zamerať pozornosť a dôkladne zvážiť, pretože skutočne tu sa ne správame podľa zásady proporčnosti. Ak je škoda pre colný úrad nie je až taká vysoká, tak nemá sa uplatňovať pokuta, ktorá je mimoriadne vysoká svojimi v peňažnom vyjadrení. V zásade sme za harmonizáciu. Konkrétne veríme, že v tomto prípade, ako tu hovoríme, sú isté obavy, ktoré sme tu vyjadrili za podnikateľskú komunitu. A chcem ešte zdôrazniť ďalšiu vec, ktorá tiež sa tu už spomínala predtým, a to, že základ colných predpisov tiež nie je úplne harmonizovaný, takže nie je možné povedať, že máme zákon o clách harmonizovaný a nemáme ani podobný prístup k sankciám. Záverom by som povedala, že ak sa rozhodneme vytvoriť smernicu o sankciách v oblasti cieľ, tak treba zabezpečiť aj to, že tieto sankcie sa budú aplikovať jednotne na celom území EÚ, pretože aj keď bude existovať smernica, tak pri transponovaní do národnej legislatívy sa predsa len môžu vyskytnúť rozdiely a na to treba dozrieť, aby sa všetko v praxi realizovalo jednotne. Teším sa na vaše otázky, hoci asi nebudem schopná na všetky odpovedať, pretože nie som odborníčka na celné záležitosti ale môžem ich e, odoslať ďalej, posunúť ich ďalej a poslať vám odpovede písomne. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám. Posledný rečník je Jean-François. Neviem vysloviť vaše priezvisko. Goz. Podpredseda Klikat daniach a nepriamom zdaňovaní. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade krátučko by som uviedol klikat. Je to Európska organizácia pre logistiku, podporu colných služieb. Funguje mikrofón? Funguje? funguje aj e, vysielanie priesvitky. Je to teda organizácia, ktorá zaštiťuje národné asociácie colné a obchodné v rámci EÚ a máme sídlo v Bruseli. Som podpredsedom pre Inštitút zdaňovania a nepriameho clá a nepriame zdaňovanie. A takisto pracujem pre Ziegler France, TLF France a City Klekat. Nie som právnik, som praktik. Chcem povedať tri veci. Prvá. Je to logický dôsledok UCC. Áno. Colné priestupky a pokuty by sa mali harmonizovať. Nechápeme, že ešte stále neharmonizovali sme tieto záležitosti, keď sa spoločný trh rozdohol už v roku 1993. Je to nepochopiteľné. Ešte stále operujeme tak, že colné priestupky sa riešia rôzne v rôznych členských štátoch EÚ. To, že nemáme takúto harmonizáciu, to vedie k diskrepanciám, to už vysvetlili moji predračníci. I, I don't uh, go very deep in that uh, direction. This could have been acceptable and has been accepted. A ja s nimi súhlasím. Vtedy, keď uh, subjekty fungovali na národnej úrovni, to bolo akceptovateľné, ale keď už máme celnú úniu, je možné teraz pre hospodárske subjekty, aby operovali na celom území EÚ. A predstavte si, že niektorý hospodársky subjekt, ktorý funguje v jednom členskom štáte EÚ, bude vystavený iným pokutám za ten istý colný priestupok. To je nepriateľné. Bude to viesť k diskrepanciám medzi hospodárskymi subjektmi. Preto my v organizácii Klekat podporujeme myšlienku tejto smernice, Hoci zastupkynia Business Europe vysvetlila, že ešte je o čom diskutovať a sú tu rozličné názory a prístupy, to je jasné, prirodzené, ale veríme, že smernicu ako takú nemôžeme podporiť ako, takú, ako je. Musíme si vyjasniť niektoré veci najprv. Sú tu viaceré kontroverzné veci. Trestnoprávna zodpovednosť, ktorá je veľmi striktne aplikovaná, versus malé priestupky. Nehovorí sa tu o malých priestupkoch vôbec v tomto texte. Neveríte, že občas je možné, že človek urobí chybu bez zámeru, bez eh, pokusu o podvod. Jednoducho ľudia sú omylní, milia sa robia chyby. Striktné pridelovanie trestnoprávnej zodpovednosti versus eh, spolupráca medzi tými hospodárskymi subjektmi, ktorí E, pracujú v bezpečnom prostredí. Čo bude v tejto smernici úlohou AEO? Bude to dôveryhodný hospodársky subjekt? My sa snažíme vytvoriť takéto hospodárske subjekty, ktoré fungujú bezpečne, bezproblémovo a auditory nám overujú, a naozaj hĺbkovo overujú naše systémy. Preveria našu organizáciu a inter, interné systémy kontroly. Títo auditory nás žiadajú, aby sme im pomohli bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu. A to je presne to, čo, o čo sa snažíme aj my. Takže by sme mali naozaj zapracovať do textu niečo, čo sa týka AEO zanedbanie povinnosti versus e, zámer. Ak niekto má zámer podvádzať, to je samozrejme trestný čin. Ak tomu tak nie je, ak zámer nebol, tak je to iba zanedbanie si svojej povinnosti. A spolupráca po, pri spolupáchateľstve, podnecovaním alebo pomáhaním pri colných priestupkoch. To treba veľmi jasne rozlišovať, či sa niečo dá označiť za podnecovanie k trestnému činu, alebo nejde o podnecovanie. Rozdiel medzi právnickou osobou a um, bežným podnikateľom alebo firmou. To je ďalší, ďalšia kontroverzná vec. Nie každý je, je zločinec. A takisto treba rozlišovať medzi administratívnym konaním a priestupkami a medzi trestným činom, ktorý je penalizovateľný v rámci trestného zákonníka. Ale našou hlavnou obavou zostáva definovanie priestupku a definovanie zámeru, prvkov zámeru e, urobiť nejaký podvod. Tieto dve veci treba rozlišovať. Boli by sme radi, ak by sme toto zapracovali do pripravovaného textu o harmonizácii, aby sa dosiahla aj efektívnosť a parita. Treba rozlišovať také colné priestupky, ktoré ovplyvňujú e, zdroje v Európskej únii alebo zdroje v členských štátoch EÚ. Treba zachovať možnosť pre členské štáty EÚ a naozaj to veľmi eh, razantne chcem povedať, pretože moji priatelia sa často pohybujú v prostredí, kde je možné sa dohodnúť, dohodu dospieť k riešeniu nejakého priestupku, urovnanie, usporiadanie veci. Preferujeme takúto dohodu pre, pred tvrdými sankciami a pred súdnymi spormi. Berúc e, do úvahy status AEO a to, že by mohol byť e, istým sprostredkujúcim, uľahčujúcim faktorom v týchto e, problémoch, to si vyžaduje dôveru, bez dôvery to nepôjde. Ďalej navrhujeme, aby sankcie boli proporčne vyvážené vo vzťahu k dlhu, ktorý vznikne voči colným orgánom a nie v proporčný k hodnote tovaru. Ak niekto dlží niečo na daniach, tak k tomu úmerne by mala byť pokuta a nie k tomu, v akej hodnote bol pôvodný tovar. Záverom, jasne by sme mali definovať e, rozsah pôsobnosti tejto smernice a takisto e, súťažnosť so, so smernicou PIF a EPPO. Treba zabezpečiť, aby všetko bolo online. Všetky tieto tri smernice. Veľmi rád sa vyjadrím ďalej k vašim otázkam. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem našim dvom odborníkom za veľmi jasné vyjadrenia. Pani Kalás a potom ďalší je kolo otázok. Je to takto v poriadku? Všetci budete k dispozícii? a môžu vám klásť otázky, pani Kalas. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Mnohí z vás poukázali na situáciu, kedy je možné byť pokutovaný za jednoduché prehliadnutie alebo omily. Moja otázka preto je, a viem, že odpoveď, ale aj tak sa pýtam, moja otázka je, mali by sme pripraviť také riešenie, ktoré by umožnilo administratívnu výstrahu alebo nejaké predbežné upozornenie toho, čo spáchal nejaký priestupok a ak áno, ako by to malo fungovať v praxi. Ak máme harmonizovať systém, kedy niekde je možné predbežné varovanie, výstraha a v druhom okamžite prichádza trest za definovaný čin alebo priestupok, tak potom zasa nemáme rovnaké pravidla. Vznikajú tu aj otázky v súvislosti s ďalšími vecami, napríklad body vstupu pre hospodárske subjekty, ktoré konajú v zákone a body vstupu pre nelegálne hospodárske subjekty a ich aktivity. Sú niektoré e, sad, colné režimy veľmi zhovievavé, aj dokonca k aktivitám, ktoré by sa dali označiť za nelegálne. Len to chcem vyjasniť. Zozbierame viacero otázok. Takisto komisia by sa mohla vyjadriť a na konci by sme mohli mať ešte niekoľko minút, ak by sa niekto chcel vyjadriť za politickú skupinu ak by zostal čas. Anmore má otázku. Chcem poďakovať všetkým rečníkom. Neviem, či som všetko presne pochopila, ale pochopila som aspoň dôležitosť toho, čím sa zaoberáme. Rada by som sa pozerala na vec z hľadiska e, podnikateľa a spotrebiteľa, teda koncových používateľov, ochrana spotrebiteľa a podnikanie firmy podvody v oblasti potravín, falšované hračky, falšovaný tovar, ktorý nesplňa štandard únie a prichádza z tretich krajín, zákusky, ktoré sa vyrobili z pokazených vajec, keď niečo musím uvieť ako príklad. Čo v týchto sektoroch? Aká je ochrana spotrebiteľa? Treba jednoducho nastaviť rovnaké pravidla pre všetkých, aby bola možná konkurencia, ferová konferencia, férové súťaženie um, aj pre malé a stredné podniky? Toto by stačilo, aby odradilo subjekty od pokusov pod vody, alebo by to oslabilo možnosť Európskej únie zabraniť vstupu takýchto produktov na trh. Viem, že pri potravinách máme systém eh, ranej včasnej výstrahy, ale pri iných veciach nie. A ďalšia vec, ktorú chcem povedať, ktorá s týmto súvisí, je, že pokuta alebo sankcia by nemala byť úmernou hodnote tovaru, ale új, hodnote újmy, ktorú colný úrad utrpel. Neviem, či som to správne pochopila, ale ak som to pochopila, tak nechápem, prečo kabelka, ktorá by stala 10 eur a je sfalšovaná, Prečo by sankcia sa mala týkať eh, tých 10 eur, o ktoré príde solný úrad a nie hodnoty tejto kabelky, ktorá na trhu sa môže predať až za 100 eur? Takže nechápem celkom, prečo ste navrhli takýto postup. Ďakujem za objasnenie. Máte ešte vy nejaké otázky? potom vystúpia komisia, ale ešte ja mám takú malú otázku. Niektorí ste spomenuli, že niektoré krajiny v súčasnosti používajú tie finančné e, sankcie, ale je tam e, rozdiel, pokiaľ ide o proporcionalitu týchto sankcií, najmä pokiaľ ide o teda neumyselné nedodržanie pravidel. Otázka znie, stalo sa vám niekedy, že by členský štát, ktorý mal svojho času finančné sankcie v akejkoľvek oblasti, či už colnej alebo inej, by e, zrazu od toho odstúpil, pretože ak e, máme pozbudiť členské štáty, aby mali rovnaký prístup, tak niektoré sa budú musieť vzdať tohoto, toho, čo v minulosti robili, teda že e, sú s tým spojené vysoké sankcie a to sa mne zdá, že veľmi ťažko niektoré členské štáty by akceptovali a takisto ich verejnosť, ich spotrebitelia, pokiaľ tí sú vyknutí, že sa takéto veci e, trestajú. Častokrát ľudia majú radi, keď sa udelujú vysoké sankcie, to je taká populárna vec. Čiže sú nejaké prípady, kedy členské štáty odstúpili od e, finančných sankcií v rámci teda zladenia sa s jednotným e, trhom či už v oblasti colnej alebo inej. Neviem, kto z vás sa chce k týmto bodom e, prípadne e, vyjadriť a teda aj k tej mojej otázke. One Louis, nech sa páči. K tej otázke, ktorá sa týkala falšovania, a toho tovaru, ktorý je citlivejší, myslím si, že máme ďalšiu legislatívu, ktorá nie je colná, ale je v zladená s colom, takže tieto dve treba skombinovať. Máme systém VU Rapid, ktorý za normálne okolnosti vás varuje, keď sú takéto situácie, teda možný podvod alebo dôležité pravidla, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu spotrebiteľov. A máme rôzne oblasti, napríklad čo ste spomínali e, vy, kde je veľmi špecifická legislatíva, napríklad potraviny alebo hračky. A táto špecifická legislatíva platí v týchto prípadoch bez ohľadu na to, nie úplne bez ohľadu na to, ale je prísnejšia ako colné pravidla. A colný orgán by mal overiť, či tovar, ktorý vstupuje do krajiny, splňa všetky podmienky týchto nariadení. Čiže súvisí to s tým, ale otázka je, problém je, akým spôsobom teda respektíve, či tie orgány tieto kontroly robia alebo nie. A to už je iná téma. Dobre viete, že orgány v členských štátoch majú čoraz menej zdrojov na to, aby tieto kontroly vykonávali a mnohé sektory, v mnohých sektoroch v Európe to, čo sa deje, je, že máte deklaráciu, vychádza to teraz deklarácie z dokumentov a z toho, čo je napísané v tých dokumentoch a my e, e berieme to, že to, čo tam je uvedené, sedí a teda nie robíte kontroly presné vždy, keď tovar sa dostane na trh. Vieme, že to je problém v mnohých sektoroch. Ja najlepšie E, to poznám preto, preto, lebo som robila v textilnom sektore a tam to je problém, pretože tam dochádza e, k veľkému počtu falšovaných produktov. Kolegovia budú hovoria, hovorí možno aj o tej hodnote, ale iba k tomu konkrétnemu, čo ste povedali vy, prečo my sme radi, keď je to prepojené na e, to clo a nie na hodnotu toho tovoru. Napríklad si spomenali ten príklad e, kabelky Louis Vuitton, ktorá je falšovaná, ale v tom prípade ja si myslím, že ide o porušenie duševného vlastníctva a to je e, zase niečo iné. Čiže možno kolega sa k tomu ešte bližšie vyjadri, iba toľko som chcela povedať ja. Yes, uh, first of all, nikdy netreba zabúdať to, že aj my sme spotrebitelia. Možno som človek, ktorý posúdi v oblasti e, colné, hej, alebo som dopravca, prepravca, ale v konečnom sledku ja som spotrebiteľ, kúpim, kúpujem si e, svoje potreby a tak ďalej, čiže na toto vždy pamätáme. Po druhé, keď som hovoril, že tie sankcie by mali byť zladené e, s daným clom vyrúbeným, tak pokiaľ dochádza k nejakým chybám, omylom, k podvodu, to je jedno, pokiaľ z toho vyplýva pocit alebo dojem, že clo je nižšie, tak sankcia by mala e, vychádzať z tejto chýbajúcej, z toho chýbajúceho v úvodzovkách e, cla. A falšovanie samozrejme, to je iný e, problém. O tom, to sa rieši v iných textoch, ktoré sa týkajú vlastníctva. lepšie sú pravidla sankcie, ktoré boli definované a ktoré sa aplikujú. Ďalší bod. We have a system. Máme systém, ktorý nie je úplne zladený medzi jednotlivými členskými štátmi v niektorých eh, krajinách colné orgány nielen e, kontrolujú tovar e, pri príchode, ale zároveň kontrolujú normy. A tiež kontrolujú, či tieto, tento tovar je v súde s pravidlami, ktoré platia e, v EU. tam sú tie označenia, napríklad CE a tak ďalej. V iných krajinách toto sa nerobí. Robí sa to v rámci iného kroku, vtedy, keď e, tovar sa dostane, uvedie na trh a naozaj sa predáva. A to má isté dôsledky. Pretože ak doveziete v, v krajine, kde tieto kontroly fungujú, tak vlastne dochádza k dovozu. Ale kontrola nebola vykonaná. Čiže treba, aby tu bolo aj tu je, istý bod, kedy sú nejaké problémy. A toho vyplýva, že niektorí obchodníci skôr radšej používajú tento, túto možnosť vstupu, než nejaké iné možnosti. Dávam konkrétny e, príklad. Antwerpy versus Le Havre. Ak by som bol colným úradníkom v Belgicku, a pracujem pre belgický štát. Predstavte si, ako by som mal pozíciu, ak mi príde nejaký tovar, ktorý je určený pre belgický trh a iný tovar, ten je už určený pre francúzsku destináciu. Tak určite veľmi pozorne skontrolujem ten, ktorý je do Belgicka a možno nie až tak pozorne skontrolujem ten, ktorý ide do Francúzska. tak to proste funguje, tak e, takí ľudia sú, tak to v praxi je. Nesúvisí to priamo s právom alebo s legislatívou, proste takto to funguje a operátori e, čelia tieto situácii a využívajú aj túto situáciu. May I add, uh... Uh, Chcem niečo ešte dodať. Písali ste sa, pýtali ste sa na potrebnú bezpečnosť, uh, hračky a tak ďalej. A to iba zdôrazňujem to, čo som sa aj ja snažil povedať. Teda ide skôr o tú kontrolu, než o tie sankcie, pokiaľ ide o tú uniformitu. A prebieha jedna štúdia, ktorá sa ešte stále uh, rieši ľudia, ktorí e, ako podvádzajú sa, nepozerajú na ten systém e, sankcií v danej krajine, čo sa môže stať, keď ich chytia. Oni skôr kontrolujú alebo zistiu si, aká je miera kontroly. To je pre nich rozhodujúce. Oni sa riadia podľa tej predchádzajúcej fázy, čiže to som sa snažil ja povedať, že keď nemáte systém kontroly, ktorý viac ľudí ako v súčasnosti, tak vlastne e, nemá ten ďalší krok zmysel. A ešte to som predtým nestihol povedať, že v rámci tej štúdie o regulácii v colnej unii, tak bolo povedané, že systém uniformity nie je dostatočne um, vysoký. A keď sa spýtate firiem, čo si oni myslia na túto uniformy, o tejto uniformite, tak e, dostanete jasnú odpoveď. Uniformita môže byť v poriadku, správme ju, ale ak z toho vyplynie miera uniformity, ktorá nás dá 20 rokov dozadu, tak v tom prípade to netreba robiť. A to je to isté tu. Nechoďte smerom k systému sankcií, ktorý je tu, porovnaní s tým, čo je priemerne nastavené také niečo nefunguje a tam teda je tento aspekt proporcionality veľmi dôležitý pri uniformite, pretože v opačnom prípade vám to úplne ujde. Ďakujem. Sorry. I, I, I should be very brief. Prepačte, iba veľmi stručne. Prístup eh, biznisu, ten e, prenechám kolegom tu, čo sú e, vľavo, ale pýtajte sa na urovnania prípadných sporov a teda či sú nejaké veci vo voľných oblastiach e, vymáhania práva v EÚ, z čoho by sme sa mohli poučiť. A ja si myslím, že jednu vec, ktorú by sme si mali uvedomiť, je, že komisia v súčasnosti veľmi detailne preskúmava vzťah urovnaní v, vo veciach e, firmných daní a teda či takéto e, vlastne urovnania môžu predstavovať štátnu pomoc de facto. A hovorí sa, že áno, de facto je to istá forma štátnej pomoci a určite viete, že k tomu prebieha veľká verejná diskusia. A to isté platí aj v kontexte e, colných poplatkov. Áno, môžu byť isté variácie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o to, akým spôsobom implementujú tieto politiku urovnávania sporov, ale je tu istý prvok konzistentnosti, ktorý by všetky členské štáty mali dodržiavať. V tom zmysle, že e, pravidlá štátnej pomoci by mali byť dodržiavané. A teda tí, ktorí e, používajú systém e, urovnania na nejaké súkromnú E, nejaký súkromný spôsob poskytnutia štátnej pomoci, to je vlastne nezákonné. Čiže táto istá otázka urovnaní v prípade firemných daní a v prípade e, colných poplatkov e, môžu de facto viesť k štátnej pomoci. Áno, ďakujem pekne, to je veľmi zaujímavá záležitosť. Ja som sa pýtal na niečo iné, teda či nejaký precedens krajiny, ktorá v minulosti nejakú sankciu používala a potom sa jej vzdala. Čiže nie tie urovnania rôznych, spo, rôznymi spôsobmi, to je možno trošku iný pohľad, ale v každom prípade Panajota Anna boli z Degtaxu, to ešte vy sa prosím e, vyjadrite, prepáčte, že doteraz e, som vám nedala šancu a ak som vaše meno zle vyslovila, tak sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem za tú možnosť, že toto vypočutie mohlo prebehnúť. Pre nás bolo veľmi zaujímavé. Ako isto viete, tak e, komisia sem prišla si skôr názor vypočuť a je zaujímavé dozvedieť sa, že všetci súhlasia na e, na jednej veci, že tu je vec e, alebo téma, ktorú musíme proti ktoré musíme e, bojovať. Sú tu aj rečníci, ktorí sú proti nášmu návrhu, majú na to právo a tvrdia teda, že tu je istý problém, akorát si nie sú celkom istí, ako s ním bojovať a teda či návrh komisie alebo prístup komisie je správny alebo či by bol vhodnejší nejaký iný. Veľmi stručne chcem vyjasniť niektoré body. Počul som e, viaceré vystúpenia v tom zmysle, že e, aký až je rozsah nášho návrhu, rozsah pôsobnosti. Zastupcovia firiem hovorili o harmonizácii. Ak hovoríme o sankciách, chceme hovoriť o aproximácii. Aproximácia je menej ambiciozná ako harmonizácia. A tí istí ľudia z firmného sektora, ktorí by chceli e, mať harmonizáciu, zase si neboli celkom istí, či súhlasia s našim návrhom. Takže asi je to preto, lebo my v skutočnosti harmonizáciu nenavrhujeme. Samozrejme, to som myslela tak e, neúplne vážne, ale chcem povedať, že náš rozsah posobnosti je vymáhania e, práva v oblasti colnej. A e, to, čo tu bolo spomenuté, to je napríklad tovar dvojitého použitia, e, zbranie, duševné vlastníctvo a tak ďalej. Rozumiem tomu, ale naša sa poslednosti je rovnaký ako colný e, zákonník e, alebo kódex, čiže tú legislatívu nemôžeme v súčasnosti rozširovať, aj keď sa venujeme téme colnej kontroly, hoci je to prepojené už na iné predpisy. Vypočula som si tie príklady, ktoré tu zazneli A ak napríklad e, máme nejaké fitosanitárnu, nejakú fitosanitárnu legislatívu a zistíme na hranici, že dokumenty nie sú také, aké by mali byť a že fitosanitárna legislatíva je nedodržaná, tak čo spravíme? Podľa nášho návrhu e, zoberieme tú časť, ktorá sa týka administratívnej E, solnej kontroly a ten prípad potom odkážeme na tú legislatívu, ktorá sa týka práve fitosanitárnej oblasti. A to pravdepodobne bude iný súbor sankcií, ktoré nebudú súvisieť, e, súvisieť e, s clom. Ale správne tu bolo povedané, že colný úradník má aj širšiu úlohu implementovať aj iné predpisy. Predrečník hovoril, pán Tusveld, o harmonizácii colných kontrol. Myslím si, že v istom, do istej miery má pravdu, ale ak ste v tom istom členskom štáte, napríklad ja zoberiem e, ako príklad e, Grécko, moju krajinu a myslím si, že tie isté spôsoby e, kontroly asi nie sú v prístave Pireus a v nejakom inom menšom colnom orgáne na nejakom E, menšom ostrove. Takže aj podľa tých prostriedkov, ktoré máte k dispozícii, máte spôsoby kontroly. A to platí aj pre Európsku úniu. Ak máte 100% skenovanie v prístave, kde je veľký objem tovaru, tak nemáte 100% skenovanie tovaru e, v inom prístave, kde občas dochádza k príchodu e, tovaru. Čiže súvisí to aj s tokom tovaru a s tými cestami, cez ktoré idú, čiže nevždy s legislatívou. Samozrejme, celá legislatíva podľa nás je nielen rámcov, ale je plno, plne harmonizovaná. A tam myslím si nie je vlastne žiaden e, problém. Pokiaľ ide o to, akým spôsobom sme v tom e, návrhu postupovali, tak vychádzali sme zo štúdie, ktorú e, vykonalo 24 dobrovoľných členských štátov aby sa e, porovnala legislatíva. A vieme, že to je veľký problém a nie len pre spotrebiteľov, ekonomických operátorov, ale aj pre colných administrátorov. Akým spôsobom budete spolupracovať e, dve administratívy, ak nemáte ten istý jazyk, napríklad pokiaľ ide o zdržanie. Ako môžete spolupracovať na vnútornom trhu, pokiaľ povinnosť vyhlásiť e, e, teda to, že tovar odíde, je odlišný v, jednom, v jednej krajine a iný v druhom. Čiže de facto nehovoríte tým istým jazykom. Je tam teda tam tento problém v oblasti spolupráce. A o tom medzinárodnom aspekte už bolo povedané veľa. Chcem to nejako detálne preberať. Zároveň sme veľmi sa snažili obmedziť e, tú smernicu, pokiaľ ide o smernicu PIF od Olaf a Justice, ktorá momentálne e, sa preberá aj s radou a s parlamentom v triálogu. My sme kontaktovali našich kolegov a myslíme si, že naša smernica to doplňa. Otázka je tiež, e, ako členské štáty, ktoré súhlasia s takouto smernicou PIF, ktorá je oveľa náročný čas hľadiska legislatívy, pretože naozaj je trestoprávneho charakteru, ako tieto teraz majú obavy alebo otázky pri nejakej oveľa menej náročnej e, legislatíve, pokiaľ ide o colné sankcie a porušenia. Čiže možno to, že sme sa rozhodli, že budeme mať smernicu ako istý nástroj, tak to nám ukazuje, že máme istý rešpekt voči diverzite a voči tým komplexným témam, ktoré vychádzajú zo sankcií. Preto by sme chceli ponechať e, istú flexibilitu členským štátom, pokiaľ ide o implementáciu, pretože sa nevyjadrili k povahe implementácie týchto sankcií, teda či to má byť trestné alebo iné ako trestné. Ale mali sme taký veľmi pragmatický prístup, ako čo rozumiem pod e, proporcionalitou e, a, propor, a teda E, primerným odrádzaním. To sú princípy súdneho dvoru. Nechcem teraz v tejto fáze povedať, že náš návrh je nejaký dokonalý, ale rozhodne má tú výhodu, že e, je to istý dobrý základ pre diskusiu, ako som povedala kolegom z rady, sme tu k dispozícii pre členské štáty, sme veľmi flexibilní, pokiaľ ide o celkový obsah, v tom mysle, že ponechávame tam celú brejnú hodnotu návrhu. Všetci súhlasíme s tým, že tu je istá téma, pokiaľ ide o e, nedodržovanie e, colných povinností a e, sankcií s tým súvisiacich, že treba s tým niečo spraviť. To si uvedomujeme. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Bolo to pre nás veľmi e, zaujímavé a užitočné a my v komisii máme dobrý pocit z toho, že vôbec e, parlament takéto vypočutie zorganizoval. Ďakujem. Ďakujem zástupkyni komisii za vyjasnenie a ďakujem, že ste uviedli, že mnohé z našich vystúpení súviseli s tou časťou kontroly a implementácie presadzovania inej legislatívy. Ospravedlňujem sa, že som si vybrala nesprávny príklad, ale e, eh, hovoril som možno o zdrojoch a vieme, že smernica je zablokovaná v rade kvôli subsidiarite pri presadzovaní a je tam teda iný spôsob týchto systémov sankcií. Preto sme tieto otázky kládli. Myslím, že teraz v tom máme podstatne viac argumentov voči rade, aby sme odblokovali e, túto vec, ktorá je taká dôležitá. Neviem, či kolegovia alebo spravodajkyňa. A možno vy ste to potom chceli ešte trošku za Eh, uzavrieť. A ja chcem poďakovať všetkým expertom za ich veľmi zaujímavé jasné prezentácie, eh, ktoré upriamili našu pozornosť na eh, tento vážny otvorený problém, nedostatok harmonizácie. Samozrejme, ako parlament e, sa budeme zaoberať tým, čo by sa dalo urobiť, ale sú tu aj určité právne obmedzenia, pokiaľ ide o teda uvalovanie sankcií a pokúsime sa presvedčiť kolegov aj o tom, o tom, že treba zharmonizovať kontroly do maximálnej možnej miery. A čo je najdôležitejšie samozrejme, a to, čo tu dnes jasne zaznelo, je, že musíme presvedčiť radu. Asi musíme vytvoriť e, nejaký spoločný front, musíme sa stať spojencami, a prejsť e, k rade a vysvetliť e, im, prečo najbližšia možná harmonizácia je potrebná pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Musíme to uzavrieť vzhľadom na dispozíciu na to, um, koľko sú tu k dispozícii uh, tlmočníci, takže krátkosti. Áno, veľmi rýchlo chcem poďakovať všetkým súčasneným aj za komisiu, za kvalitu ich vystúpení. Môžeme teda si predstaviť teraz lepšie prácu, ktorú máme pred sebou, aby sme zareagovali na túto potrebu. Myslím si, že to nikto nespochudňuje tú potrebu, ale treba vypracovať text, ktorý uh, zohľadní všetky tie obavy, ktoré tu boli uh, vyslovené. Kaja. Ďakujem účastníkom. Myslím, že bolo veľmi jasné. Všetci sa zhodneme na jednej veci. Potrebujeme harmonizáciu, ale otázka je, že čo a ako harmonizovať. E, v tejto otázke zatiaľ dohoda nie je dosiahnutá. No ale určite to bolo veľa tém, ktoré treba tiež riešiť v smernici Takže určite sa tým budeme zaoberať. Výbor IMCO nariadil štúdiu, takže budeme mať štúdiu predtým, než budeme na tej legislatíve pracovať, pretože pri takéto technické veci je dobré mať vlastnú štúdiu, aby nám boli jasné všetky otázky, ktoré ostali ešte, eh, ktoré aj boli zodpovedané. Ďakujem pekne. A ja chcem všetkým poďakovať expertom, hosťom. Bolo to veľmi užitočné, že ste prišli a tešíme sa na pokračovanie. Týmto scho- končím vypočutie. Už ešte pripomína, eh, poprosím vás, aby ste nám zachovali svoje eh, poznámky a pripomienky. Týmto sa končí vypočutie.